Dear colleagues, good afternoon everybody. Vážení kolegovia, dobré popoludne. Poprosím vás, aby ste sa pousádzali, pretože musíme začať. Dnes popoludní tu bude s nami pán komisár Avramopoulos, ale musí odísť najneskôr o 4 na a preto musíme začať, aby sme sa zmestili do časového rámca, ktorý e, máme k dispozícii od pána komisára. Dnes popoludní začneme teda výmenov názorov s komisárom o uplatňovaní súčasných opatrení a nového návrhu komisie zo 7. júna. Poprosím e, pána komisára, aby e, najprv vystúpil s úvodným slovom a potom dám e, slovo koordinátorom na kolo otázok a potom dostane slovo pán komisár, aby mohol odpovedať a potom dáme slovo ostatným poslancom a otvoríme si diskusiu. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení členovia parlamentu, vážení kolegovia, som veľmi rád, že tu môžem byť opätovne s vami po 4,5 mesiaci. To, to, bol, to bolo naposledy, čo sa konal náš posledný štrukturovaný dialog bolo to v januári. E, máme teda možnosť diskutovať o novej legislatíve, ktorá bola predložená. E, bol dosiahnutý pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o niektoré kľúčové oblasti, ale ešte stále to zostáva veľa urobiť. Úvodom by som chcel hovoriť o migračnej kríze a utečeneckej kríze a takisto informovať o pokroku, ktorý nastal vo vzťahu medzi EU a Tureckom. Minulý piatok o tejto problematike hovorili ministri vnútorných vecí, ministri vnútra. Dnes bola uverejnená druhá správa o implementácii e, Dohoda medzi EU a Tureckom silne ovplyvnila migračné toky, e, príchod utečencov do Grécka sa výrazne znížil, ale ešte stále sú v hotspotoch problémy s ich e, recepčnou kapacitou. Hoci e, počet takýchto možností Ehm, sa zvýšil na dvojnásobok, ale ešte stále sú tu napriek e, už tým, ktorí, boli, ktorí prešli tým procesom, ešte stále sú tam desiatky tisícov e, utečencov, ktorí čakajú na, ďalší, na svoj ďalší osud v Grécku. Je potrebné naďalej poskytovať pomoc Grécku, aby dokázalo zvládať e, túto krízu. Operácie Frontexu takisto zaznamenali zaznamenali významný pokrok a skúmanie azylových žiadostí e, sírčanov na Lesbose musí pokračovať. Skúmanie azylových žiadostí sírčanov na iných ostrovoch, ako aj žiadosti od obyvateľov či občanov iných krajín je potrebné prioritne spustiť. Grécko to plne podporuje. Vo všetkom tomto úsilí musíme úzko spolupracovať s tretími krajinami a musíme využiť všetky dostupné nástroje vo vzťahu k našim partnerom, aby sme zabezpečili lepšiu eh, spoluprácu, aj pokiaľ ide o readmisiu. Už sa nemôžeme tváriť tak, že naše vzťahy sú rovnaké ako v minulosti, zatiaľ čo mnohí z našich partnerov, mnohí aj tí, ktorí počítajú s našou priamou podporou, odmietajú plniť svoje povinnosti a opätovne prijať svojich občanov. V januári tohto roka sme mali príležitosť hovoriť o novoprijatom oznámení komisie o vonkajšej dimenzii migrácie. Dúfame, že Európsky parlament ako aj Európska rada budú podporovať tento nový prístup, ktorý navrhujeme. Komisia je pripravená začať implementovať e, túto novú, tento nový koncept. Zároveň je potrebné pokračovať v koordinovanom úsilí o rozzoloženie sieti e, prevádzačov, ktorí využívajú tie najzraniteľnejšie osoby. Chcel by som sa poďakovať parlamentu za jeho pokračujúcu podporu v tejto oblasti a E, za to, že prepája otázku prevádzačstva z so smernicou proti obchodovaniu s ľuďmi z rodovej perspektívy a z rodovou perspektívou. Takisto pod, podporujem prijatie uznesenie o e, zastavení obchodovania s ľuďmi, využívajúc na to vonkajšiu službu EÚ. Ďalším dôležitým prvkom nášho komplexného prístupu a reformy je, je reforma nášho spoločného európskeho azylového systému. Prvá časť bola prezentovaná 4. mája. Teraz nastal čas na efektívnejší postup na základe spoločných pravidiel a rovnomerného zdieľania povinností. Táto navrhovaná reforma dublinského systému si takisto vyžaduje posilnenie Eurodaku a transformáciu e, na skutočnú európsku azylovú agentúru. Týmto sa urobí krok správnym smerom. Vytvorili sme štruktúry na európskej úrovni a prijímame také nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby bol tento systém komplexný. Počítam s pani Wikstremovom a pánom Middlebeerom E, to sú spravodajcovia, ako aj tieňoví spravodajcovia a počítam z ich podporov pri e, príjmaní týchto dôležitých dokumentov. Druhý balíček rovnako ambicióznych návrhov by mal byť predložený v júli. Komisia urobila aj návrhy na integráciu občanov tretich krajín a o ich sociálnom a hospodárskom prínose pre EÚ. Chcel by som sa vám poďakovať za vašu plodnú diskusiu z minulého útorka o novoprijatom akčnom pláne pre integráciu aj za podporu navrhovanej vízie E, rámcové smernice EÚ. Táto reforma by mala podporiť členské štáty ako aj európske podniky pri e, tom, aby boli atraktívnejšie pre vysoko kvalifikovaných e, migrantov v dlhodobom meradle. Sú to iniciatívy, ktoré sú súčasťou dlhodobej stratégie legálnej migrácie. Minulý týždeň práve v záujme všetkých sme hovorili o tom, že legálna migrácia by sa mala stať politickou prioritou a to aj s cieľom riešiť naliehavé potreby vyplývajúce z utečeneckej krízy. E, výsledkom by mala byť aj e, sociálne a ekonomicky silnejšia Európa. Jedna z tém, ktorá sa považuje za kľúčovú a verím, že väčšina z vás s tým súhlasí, je snaha o zachovanie celistvosti šengenského priestoru. E, do konca tohto mesiaca bude prijatá dohoda o Európskej pobrežnej a hraničnej stráži. Výsledkom by malo byť posilnenie bezpečnosti hraníc Európskej únie, účinnejšia ochrana hraníc a zvýšenie vnútornej bezpečnosti EÚ. Napokon ďalšia veľmi dôležitá vec je, že je nevyhnutné zachovať zásadu voľného pohybu vo vnútri šengenského priestoru. Ďakujem spravodajcom aj členom skupiny za to, že účinne pracovali v krátkom časovom rámci. E, chcel by som teraz povedať niečo o návrhu komisie týkajúcom sa e, liberalizácie víz pre E, Gruzincov, Ukrajincov, Kozovčanov a Turkov. Pokiaľ ide o ten prvý návrh, diskusia postupuje rýchlo. Ja vítam ten význam, ktorý parlament tejto téme pripisuje. Som si istý, že mechanizmus pozastavenia či, či e, zastavenia vízovej povinnosti bude obostranne prospešný ale diskusie o tomto mechanizme by nemali úplne e, zablokovať e, e, návrhy liberalizácie víz pre Gruzinsko, Kosovo, Turecko. Skutočne ľutujem, že Piatková rada nedokázala prijať všeobecný prístup k ku Gruzinsku. Krajiny, ktoré prichádzajú do úvahy pre liberalizáciu víz, by mali byť posudzované individuálne. Som však rád, že vidím, že rada je odhodlána prijať politický záväzok v tomto smere a verím, že to prispieje k hmatateľnému pokroku. Pokiaľ ide o reciprocitu víz s Kanadou a so Spojenými štátmi, Dostal som no tu, dostal som e, e informáciu o liste, ktorý mi bol adresovaný a my si uvedomujeme naše právne povinnosti v tejto oblasti, ale zároveň si uvedomujeme, že naše, e, že, že, že to možné pozastavenie e, bezvizového styku by mohlo mať významné dôsledky. Hovorili sme o tom na ministerskej úrovni so Spojenými štátmi 2. júna. Nedávno som sa stretol aj s e, Johnom McCallum, ktorý je kanadským ministrom pre e, migráciu. Hovorili sme o potrebe zintenzívniť túto diskusiu na všetkých úrovniach. Aj naďalej sa usilujeme o úplnú vízovú reciprocitu pre všetky členské štáty EÚ, tak e, vo vzťahu k Spojeným štátom ako aj Kanade pokrok, ktorý sme dosiahli v oblasti bezpečnosti, naši partnery už uznávajú a malo by to uľahčiť naše diskusie. Rámec, ktorý sme prezentovali na vytvorenie skutočne bezpečnej Európy, určuje smer, ktorým sa musíme vydať s cieľom reagovať na dnešné hrozby. Vonkajšia, teda pardon, vnútorná e, bezpečnosť jednej krajiny EÚ je vnútornou bezpečnosťou celej EÚ. Naše jasné priority pre budúcnosť sú zlepšenie výmeny informácií, prepájanie našich e, bezpečnostných databáz, zabezpečenie, aby sa, aby v celej Únii existovala rovnaká povinnosť vymieňať si informácie s kolegami v iných krajinách, ako majú vo vlastnej krajine. V takomto bezpečnostnom prostredí Európske stredisko pre boj proti terorizmu. Europol by mal byť ohniskom našich aktivít v oblasti bezpečnosti pre výmenu informácií, hodnotenie hrozieb a operačnú spoluprácu. E, s vašou podporou a s vašim prispením sme vytvorili nový právny rámec pre Europol, ktorý mu lepšie umožňuje plniť jeho misiu. Európska smernica je v súčasnosti realitou, mala by byť v plnej miere a rýchlo implementovaná. Neprestanem to členským štátom opakovať. My ich podporujeme, každom smere a experti sa už teraz stretávajú s cieľom hovoriť o výzvach. Teraz strelné zbranie. Všeobecný prístup e, bol prerokovaný minulý týždeň a trialog sa môže začať hneď ako o tom sa odhlasuje v danom výbore. Týka sa to však nielen bezpečnosti, ale aj vnútorného trhu. Masaker v Orlande nás na to bolestivo upozornil poloautomatické strelné zbranie určené pre vojenské použitie nie sú určené pre športové či e, e, polovnícke účely. AR-15 by mali byť vyslovne zakázané pre použitie medzi civilmi. Môžu sa totiž použiť iba na páchanie masakrov, tak ako tomu bolo v Orlande, kde bola použitá e, AR-15. Tieto zbranie sú zakázané v novom návrhu smernice. Ehm, Pani Holmajer aj ďalší e, vedia, že ak chceme skutočne, aby bola táto nová smernica účinná boji proti terorizmu, musíme to do nej e, vniesť. Budúci týždeň e, sa, začne, sa bude môcť začať trialóg a aj tu máme vysokú mieru ambícií. Najmä pokiaľ ide o cestovanie teroristov v rámci Európskej únie, a takisto, pokiaľ ide o ich návrat do Európskej únie, to všetko by malo byť súčasťou nových pravidel. Teraz k protidrogovej politike. My máte na, vy máte na dnešnom programe Eh, prijatie nového prístupu k novým psychoaktívnym látkam. Je to prístup, ktorý vypracovalo holandské predsedníctvo. Veríme, že aj Rada a parlament v tom čo skoro dosiahnú dohodu. Ehm, za posledných 5 mesiacov sme dosiahli pokrok tak v oblasti bezpečnosti, ako aj migrácie, hoci tie výzvy sú tu stále a sú e, veľmi silné. My na, naďalej e, budujeme silný e, právny systém v oblasti azylu, takisto e, pracujeme aj na e, otváraní bezvizového styku s e, niektorými partnerskými krajinami. E, vždy sa snažíme nájsť tú správnu rovnováhu a to musím povedať, že naše diskusie v rámci Libia, ako aj na plenárke, zvyšujú povedomie európskych občanov o potrebe európskej reakcie na všetky výzvy. Je potrebné zotrvať na tejto ceste a ešte raz by som sa vám chcel poďakovať za vaše úsilie a musíme v tomto úsilí aj naďalej pokračovať. Ďakujem. The... Ďakujeme pekne, pán komisár. Ako som už naznačila v úvode, začneme teda s tým, že pán Engel namiesto pani Holmajerovej dostane kolo, možnosť spýtať sa otázku a potom dostanú možnosť vyjadriť sa všetci tí, ktorí požiadali o slovo. Pani Guillaume. Fajon, Mrs. Kinichi, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein and Mrs. Pintveld. This is out of the round of the commission uh, uh, coordinators. Uh, and I will ask you all to uh, try to Takže požiadam vás, aby ste sa obmedzili v vašich otázkach na dve minúty, aby sme mali možnosť vypočuť si potom aj odpovede, na ktoré čakáme. Pán Engel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že ste nás označili ako komisárov. Myslím, že ste chceli povedať koordinátori. well even, even, even though in the case of Dimitris I would... Ale teším sa, že ste nás takto označili. Ja sa chcem vyjadriť, že som že prišiel pán komisár a vôbec ho nechcem hneď nahradiť. Predsa len ale budem pokračovať vo francúzštine, aby sme si trošku precvičili jazykové zručnosti. Pán komisár, už som mal tú príležitosť eh, vyjadriť protinázor na plenárke, to nie, ale predsa len vyjadril som určité obavy, ktoré mám pokiaľ teda ide o revíziu nášho plánu azylového. Chcel by som, aby sme sa držali princípu solidarity, ktorá je potrebná, ale my takisto vieme, že bohužiaľ sme poprvýkrát zlyhali. Mali sme tu ten limit tých 60 tisíc osôb, to bolo také arbitrárne číslo, ale podarilo sa nám potom relokalizovať aspoň tisícky ľudí v tomto kontexte. A ja stále nie som presvedčený, že má zmysel predpokladať, že e, by členské štáty zmýšľali v inom duchu. Pokiaľ teda ide o mňa, tak som spokojný v tom zmysle, že môžem e, vás sa podeliť s vami o to, že naša skupina má taký istý názor a pokiaľ ide o to, že niektoré členské štáty momentálne ako keby odmietali tú európsku solidaritu. Jednoducho nie je možné takto pokračovať, že budeme platiť takmer za všetko že po prvýkrát, kde tu žiadame solidaritu kontinentálnu, kde je taká veľká víza, sú tu také členské štáty, ktoré povedia, že nás sa to netýka. To sa týka nielen migrácie, ale aj azylu, pretože je možné, že budeme mať takúto situáciu, kde tie žiadosti o azyl budú tak zacielené geograficky, že, budem, že budeme musieť postupovať v duchu tejto realokácie presídľovania A ak budeme takto zlyhávať aj naďalej, ako, sme, ako to bolo doposiaľ, tak jednoducho neposilníme tú našu dôveryhodnosť vo, v očiach našich voličov. A druhá vec, pán komisár, neboli ste tu, ale pán Timmermans a pani Mogherini nám predstavili naposledy na plenárke novú logiku komisie. Zdá sa, pokiaľ teda ide o externú politiku v oblasti migrácie. Pokiaľ, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry v Afrike, tak ako to robia Číňania, tak by sme mali už teraz e, by sme videli, ako sa Afrika mení. Ale takýmto spôsobom nemôžeme postupovať a nemá to ani žiadny význam. A preto chcem aby tí, ktorí sú zodpovední za vonkajšie vzťahy, aby jednoducho sa venovali tejto problematike, pretože konec koncov, pokiaľ ide o naše vzťahy k africkým štátom, tak tu sú určité pochybnosti, pokiaľ ide o to, pokiaľ ide o ochranu hraníc, pretože to nám nepomôže. Myslím si, že Európa si musí uvedomiť, že ak nebudeme podporovať rozvoj afrického kontinentu s oveľa väčšími prostriedkami ako doposiaľ, ak sa nám podarí e, dosledovať aj kam tie peniaze pôjdu, ak si predstavíme, že čo by vlastne predstavovalo pre nás, ak občan z Nigérie alebo Nigéria ako taká by mala mať oveľa viac ľudí ako teraz, Jednoducho nechcem si predstavať takú situáciu, ak by sa tá situácia v týchto krajinách, pokiaľ ide o rozširovanie terorizmu, zhoršila. Takže ja som prekročil svoj limit a ďakujem pekne za možnosť pýtať sa otázku. Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo kolegovia, ktorí sa prihlásili. Poprosím vás, držme sa tých dvoch minút, pretože inak sa nedostaneme ku koncu a nebudeme mať možnosť vypočuť si odpoveď. Takže pani Sipel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za krátky popis situácie. Budem sa držať základných bodov. Prvá pripomienka. V posledných dňoch a týždňoch sme vlastne chválili Turecko stále za to, že príjma veľké množstvo utečencov. Bohužiaľ, tá situácia je ešte stále taká, že nemôžeme chváliť naše členské štáty, že by prijali teda aspoň pár utečencov a myslím si, že ak to bude takto ďalej pokračovať, tak bohužiaľ nebudeme môcť rokovať dôveryhodne s tretiemi krajinami, pokiaľ ide o našu podporu voči týmto štátom o prí, ohľadne príjmania utečencov, ak my nie sme dobrým príkladom. Takže dúfam, že sa v najbližších týždňoch v tejto oblasti, pokiaľ ide o relokáciu, niečo spraví, ale aj pokiaľ ide o presídlovanie. Takže otázka, pokiaľ ide o dohodu s Tureckom, bolo plánované, že tu bude výmena jeden za jedného, že za každého zaslaného sírčana my jedného príjmeme. To sa netýka všetkých tých, ktorí prichádzajú cez Turecko do Grécka, prečo sme sa teda obmedzili iba na občanov zo Sýrie. A keď takto paušálne všetkých utečencov ktorí cez Turecko do Grécka prichádzajú, akých všetkých zašleme naspäť, či to skutočne vlastne s tým individuálnym právom na azyl a preskúmavaním toho, či takéhoto, takéto individuum môžeme zaslať naspäť do tretieho štátu, či to skutočne je aj v súlade s medzinárodným právom. A ďalšia otázka k novým smerniciam, ktoré sa momentálne prepracúvajú tieto ešte nie sú až také staré, ešte neboli ani implementované, teraz sú tu už aj nové návrhy. Takže moja otázka je v tom duchu, že či môžete zabezpečiť, že pri tých návrhoch komisie budeme, dúfam, aspoň mať určitú mieru harmonizácie, ale tie štandardy by nemali byť nejako znížené, to by bolo potom komplikované. A ešte posledná pripomienka, pokiaľ ide o vízovú politiku, pokiaľ ide o vízovú reciprocitu, vo vzťahu k Spojeným štátom americkým. Tu ide o otázku, či skutočne chceme zrušiť liberalizáciu víz, pretože to by malo obrovské hospodárske dopady. Áno, tomu by tak bolo. Takže môj signál na predst- vo vzťahu k predstaviteľovi Spojených štátov amerických, áno, bol by to problém, ale teraz je na ťahu Amerika. Takže porozprávate sa s vašou vládou v USA, aby konečne tie záväzky splnila a aby tú vízovú reciprocitu dodržiavali. Spojené štáty americké, dúfam, že komisia v tomto duchu skutočne má jasnú pozíciu voči USA a bude trvať na tom, aby sa v tomto ohľade niečo urobilo, aby tá reciprocita bola zabezpečená. Ďakujem, pán Kirko. Pán predseda, pán komisár, ďakujem pekne, tešíme sa, že ste prišli, oceníme si vašu ochotu, že ste prišli medzi nás a že takýmto otvoreným spôsobom sa chcete s nami pozhovárať, je úplne zrejme nám všetkým, že rozhodnutia, ktoré sa momentálne príjmajú, sú kritické aj pre budúcnosť. Nikdy predtým Európa nečelila takýmto veľkým výzvam, pokiaľ ide o bezpečnosť aj emigráciu. Komisár, ja si myslím, že Spojené kráľovstvo vyrieši tieto výzvy spoločne v rámci našich spoločných zdrojov a ja dúfam, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej spolupracovať v budúcnosti s Európskou úniou. Dúfam, že s nami súhlasíte. Pokiaľ ide tie diskusie z Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, súhlasím, že lepšia interoperabilita našich informačných systémov je mimoriadne dôležitá pre našu bezpečnosť a bol by som rád, aby komisia mohla sa vyjadriť, akú veľkú ambíciu majú v tejto oblasti, aký časový harmonogram môžeme očakávať pre tie kroky, ktoré sa udejú ako budúci spravodajca pre Eurodac a súčasný spravodajca pre Equis, myslím si, že musíme urobiť všetko preto, aby tieto databázy boli prepojené, aby všetky zákony a systémy fungovali, aby fungovali neizolovane v nejakých silách. A pokiaľ ide o imigráciu, chcel by som sa spýtať ohľadne readmisnej dohody medzi EÚ a Tureckom. Mohol by nám komisár povedať, že keď budeme očakávať prvé v plnej správe a evaluáciu tejto plnej miery implementácie, ako to postupuje, že či tu má nejaký pozitívny efekt táto dohoda ohľadne množstvo osôb, ktoré boli navrátené a ako to bude podporovať našu dohodu medzi Európskou úniou a Tureckom. V poslednom vyhlásení komisie sa zdá, že komisia chce pokračovať v tých cieľoch, ktoré máme v rámci plánu Valeta, ale komisia tu vidí ako obnovenú možnosť vytvárania tlaku na tretie krajiny, pokiaľ ide o návrat a myslí, ako na, naložíme s tou zdráhavosťou niektorých krajín v tomto ohľade. Musíme myslieť na základné práva, bezpečnosť, pokiaľ ide o návrat do akejkoľvek tretej krajiny, ale kľúčové, pokiaľ ide o stabilizáciu súčasnej krízy, je zabezpečiť misiu tých, ktorí nesplňajú medzinárod- kritéria medzinárodnej ochrany. Znamená to, že momentálne tí najzraniteľnejší sú úplne na konci toho radu a naše obmedzené zdroje nemôžu pomôcť tým, ktorí sú najviac zraniteľní. Myslí si pán komisár, že teraz treba pristúpiť týmto krajinám prísnejšie a zdieľať aspoň finančne tieto e, konsekvencie, aby aj oni si plnili svoje zodpovednosti v tejto medzinárodnej kríze. Ja súhlasím, že nemôžeme sa zbaviť našich zodpovedností, ale nemôžeme riešiť túto krízu sami bez ich pomoci. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. Pani Wikström, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že strávite popoludne s nami. Je vždy zaujímavé mať možnosť zhovárať sa o rôznych témach s vami a ja to ocenujem veľmi veľa. Dúfam, že budeme spolupracovať v rámci tímové, tímového v rámci tímového ducha pokiaľ ide o dosiahnutie dobrého uznesenia, pokiaľ ide o Dublin, postupy a príjmanie, aj pokiaľ ide o azyl. Toto všetko je tak prepojené, že potrebujeme mať takýto spoločný prístup na to, aby sme postúpili dopredu koherentným spôsobom v týchto témach. Ja som sa práve vrátila zo zasadnutia s mimovládnymi organizáciami tohto popoludňa. Pred 5 minútami som sa sem dostavila a, a tu sa vyjadrili názory nielen dnes, ale vlastne jedným hlasom hovorili, o veľkých obavách ohľadne toho, že to, čo tu my robíme, vytvára systém, ktorý sa podobá austrálskému prístupu, že jednoducho vytláčame. Ja si nemyslím, máme najlepšie záujmy, aj vy ich máte, aj my zdieľame tieto záujmy tu v parlamente, ako to bolo vyjadrené v rámci toho holistického prístupu k migrácii v tej správe, takto politicky chceme postupovať, ale keď tu počúvame takéto znepokojujúce hlasy vyjadrenia zo strany ministrov členských štátov, ktorí žiadajú, aby sa zopakovala tá zmluva medzi Tureckom a Európskou úniou aj vo vzťahu k Líbii. Počuli sme to už zo strany Rakúska, zo strany ministra pre vnútro. To sú znepokojujúce signály a chcela by som počuť váš názor. Rozšírime túto našu rozšírime tie naše externé hranice na tretie krajiny, aj tie naše zodpovednosti, pokiaľ ide o tých, ktorí tú našu pomoc potrebujú. A po druhé, chcela by som sa vrátiť k tomu, čo povedali kolegovia, pokiaľ ide o Európsku úniu a USA vo vzťahu k tej skutočnosti, kde nie je recipročná, liber, e, tá reciprocita, všetky právne záväzky týkajúce sa tejto témy. Vyjadrili ste sa síce k tomu, ale bolo by dobré a pozitívne, ak by ste dnes popoludní povedali, ak môžete potvrdiť, že zašlete delegovaný akt, alebo vy pripravíte delegovaný akt tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Anst. Ďakujem pekne. Chcem sa vyjadriť nasledovnému, pokiaľ ide o tú dohodu s Tureckom, vlastne sme si to pozreli, ako tá situácia vyzerá a mám nasledovné otázky. Sú všetky e, pripravené opatrenia a podpora pre Grécko, bolo to všetko zabezpečené, to sa týka expertov, to sa týka podpory, pokiaľ ide o azylovú problematiku. Je všetko pripravené, áno alebo nie? A ako aké máte, aký máte názor na kritiku zo strany utečencov, že napríklad žiadosti o azyl sa spracúva, by sa mali spracúvať cez Skype. To je pre veľa ľudí veľký problém. A ešte raz, pokiaľ ide dohodu k Turecku, zistili sme, že viacerí nemohli žiadať o azyl ani v Grécku, ani v Turecku. To znamená, boli to prípady ako napríklad transgender prípady, ktorých sme našli vo väzeniach z Iránu Takže obrovský škandál. Vieme, že tu musí byť poskytnutý škandál. Takisto Pakistančanov sme našli, ktorí nikdy nebudú už vzatí naspäť aspoň predbežnenie, a už sú v týchto odsúvnych väzeniach. Máme afgánske rodiny, ktorí vlastne chceli e, sa vrátiť k rodine a nebolo im to umožnené. To znamená, že sú tu celkom jasné problémy to znamená, azylové žiadosti sa vôbec nespracúvajú, nie je to ani príležitosť, ani možnosť pre veľa ľudí, predovšetkým ak ide o nesievčanov, takže k tomu chcem vedieť váš názor. A po druhé, pokiaľ ide o liberalizáciu víz s Tureckom, to je vlastne všetko zastavené. Máme nejaké nové správy, komisia skutočne zostane na tom stanovisku, že sa to nedá zmeniť, pokiaľ ide o otázku liberalizácie víz a dodržania tých 73 kritérií. A tretí bod, Dublin, jednu jedinú otázku z mojej strany, pokiaľ ide o férový alebo korekčný mechanizmus, koľko členských štátov, koľko členských štátov by chcelo, respektíve podporuje takýto korekčný mechanizmus momentálne. A posledné, pokiaľ ide o boj proti pašerákom, hovorí sa, že teraz treba bojovať viac proti pašerákom ľudí, že to musí rozvinúť, čo okrem tých opatrení, ktoré momentálne už sa počíta s nimi pre Frontex, má byť ešte nové? Čo kvalitatívne má byť ešte doplnené? Ďakujem. Ďakujeme pani Ferrara, prepáčte Keller. Keller. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať ohľadne Grécka. Boli tu správy, že vlastne predsedníctvo holandské povedalo, že nie sú spokojní s rozhodnutím gréckej odvolávacie komisie pre azylantov a že vlastne sa treba zmeniť obsadenie tejto komisie, že vlastne to nie je v súlade s tým, čo si niektoré myslia, ale treba povedať, že máme ich tu na to, aby robili rozhodnutie, takže neviem, či ste sa už k tomu vyjadrovali v rámci Rady ministrov vnútra a spravodlivosti a mohli by ste nám povedať, že ako sa k tomu pristúpilo, aké sú tu reakcie. Potom tu boli určité vyjadrenia aj zo strany právnikov, kde sa hovorí, že EASO zamieta všetky žiadosti readmisie pre azylantov, ktoré sú aj prípustné. A takisto, že jednoducho sa to nepostupuje tak, ako sa má. Preskúmava to komisia. A takisto, pokiaľ ide o otázku E, že Grécko má byť zaradené späť do dublinského systému. Myslím, že navrhujete to, aby sa to udialo do konca roka, ale skutočne vyhodnocujete tú situáciu takým spôsobom, že do konca roka budeme mať akceptovateľné, otvorené zariadenia na príjmanie ako azylantský systém, ktorý nebude príliš zahltený. Myslím, že to je príliš optimistické. A ešte som si v tlači prečítala, že EASO pripravilo správu ohľadne Turecka, ktoré nie je pripravené na vysporiadanie sa so žiadosťami o azyl a že táto správa je pochovaná alebo nie je zverejnená, pretože je z politického hľadiska kontroverzná. Mohli by ste nám túto správu posunúť? A ešte odlišná otázka, pretože ten migračný kompakt. Trochu mám problémy pochopiť, že čo vlastne táto cezhraničná spolupráca s tretími krajinami má znamenať tak aj vo výbore pre rozvoj sme sa venovali tomuto hraničnému manažmentu, hraničnej správe, to znamená väčšinou zasielať e, zariadenia a školenia zabezpečiť, aby menej ľudí prešlo cez hranice. Č mohli by ste špecifikovať, že čo vlastne táto súčasť tohto, tejto dohody znamená? Ďakujem a teraz pani Ferrara. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Takže pokiaľ ide o azylový systém a pokiaľ ide o reformu dublinského nariadenia alebo nariadenia o Dubline, vlastne opakujeme to pri každej príležitosti vo výbore pre občanské slobody na pléne. Máme tu teda ten návrh, ktorý sa nám vôbec nepáči. Mali sme tu viaceré situácie, ktoré musíme riešiť, takže hovorilo sa tu najprv o tej krajine, kam sa ako do prvej krajiny Európy dostane, potom sa to hovorilo o geografickej polohe Hovorilo sa tu o reaktívnom prístupe, nehovoríme o proaktívnom prístupe, tak toto je vlastne aj tu v parlamente oznámené. Dalo by sa možno teda povedať, že by sa dalo reagovať zo strany viacerých krajín. Takým spôsobom by sa tento mechanizmus presídlovania eh, spochybnil bez toho, aby zároveň bol porušený ten princíp tej krajiny, kam sa dostanú tí učečenci ako do prvej krajiny v Európskej únii. Ak sa odmietne takýto utečenec, tak väčšinou sa vráti do, vlastne, do tej svojej krajiny, ale jedného dňa sa predsa len vráti zasa do Európy, čo tu teda chýba. To je také nevyvážené prerozdelenie tej záťaže, tak ako to je vlastne ukotvené v tých zmluvách. Musíme myslieť aj na zodpovednosť tam musíme prijať taký holistický prístup. A ešte ďalšia vec, ktorá sa týka dohody s Tureckom, sme veľmi kritickí k tejto záležitosti, pretože s touto dohodou, ktorá nie je medzinárodnou dohodou, nie je to žiadny pakt, ale je to skôr také politické vyhlásenie, deklarácia, nemáme žiadne záruky ohľadne toho, že či Turecko bude dodržiavať takéto záväzky, ako náhle pretlačí to, čo chcelo pretlačiť, pretože vlastne budú pokračovať tie postupy, potom tu nastane liberalizácia víz a milióny vlastne prídu, milióny pôjdu do Turecka z európskeho rozpočtu. Takže ak by sme mali niečo záväzné, pokiaľ ide o Turecko, tak by to bola úplne iná záležitosť, ale zasa pokračujeme v našej kritike, pokiaľ ide o nedostatok dodržiavania základných práv. A takisto kritizujeme aj za to, že tu nie je sloboda tlače, takisto aj problémy s bezpečnosťou, aj to, že nedodržiavajú e, Ženevský dohovor z roku 1955, to znamená, nie sú tu žiadne garancie zo strany Turecka v rámci tej dohody, pokiaľ ide dodržiavanie práv migrantov na základe charty práv. A pokiaľ ide o migračný kompakt, myslíte si, že tento systém monitoringu takýto systém krok za krokom zabezpečí monitoring financií, pretože keď máte takú krajinu, kde je vlastne diktátorstvo, ja mám veľké pochybnosti, že tieto finančné prostriedky skutočne pôjdu do rozvoja týchto tretich krajín, takže by som chcela vedieť, či skutočne ste počítali s nejakým monitoringom toho, že kam tie peniaze vlastne pôjdu. A aké konkrétne výsledky sa nám podarí takýmto spôsobom dosiahnuť. Ďakujem pani Holmajer. Ďakujem pekne, hovorí pani Majer. Napriek všetkému ide o tú inváziu, ktorá pokračuje ďalej. Vidíme medzičasom už veľké množstvo návrhov. Vidíme to vlastne, že pokiaľ ide o Gruzinsko, Kosovo a Turecko, že ešte treba niektoré veci vyriešiť. Vidíme, že tu je aj tlak, pokiaľ ide sociálne zabezpečenie, je tu väčšia islamizácia, Paríž a Brusel. Vidíme, kam sa to dostane, keď takéto masové migrácie sa povolia. Takže nemali by sme sa tváriť, ako keby Holandsko potrebovalo nejakých gastarbajterov. Máme teraz pol milióna ľudí, ktorí sú nezamestnaní v našej krajine, to znamená, nepotrebujeme ešte ďalších. A okrem toho by nemali prichádzať iba pracovné síly, ale zdá sa, že komisia takýmto spôsobom chce doniesť celé rodiny. Takže dodatočná islamizácia vlastne našu krajinu ovplyvnila negatívne dosť. A ďalší bod, pokiaľ ide o akčný plán pre integráciu strany komisie, vlastne vidíme tú situáciu aj v našej krajine, pokiaľ ide o tie žiadosti azylantov, to v praxi znamená to, že jednoducho sa vynútili takéto práva pre týchto šťastlivcov a komisia by vlastne mala dávať pozor predtým, než tu stovky miliónov budú vyčlenené na to, aby sa týmto ľuďom nejakým spôsobom zabezpečilo, zabezpečila strecha nad hlavou a práca, bez toho, že tu bude nejaká protislužba poskytnutá. Tí pristahovalci sa musia držať našich hodnôt a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva islám, sa tu vôbec neberie do úvahy táto úloha, ale aj v tejto kurióznej dobe, kde tu máme Ramadán, tak vidíme, že komisia predtým zatvára oči. Ďakujem pekne. Skončili sme teda to kolo koordinátorov a teraz zostane slovo pán komisár. Pardon, či ešte niekto? Ja by som sa chcela dištancovať od toho, že tu teraz označujeme utečencov za nejakých šťastlivcov. To je škandál, nemôžeme to takto ponechať, chcem to povedať celkom jasne. Je to skutočne e, strašné, aké ste sa vyjadrili, moja predrečníčka. I will uh, give back the floor now to the commissioner. And uh, keep in mind that we have uh, 14 more members. Dobre, takže pán komisár, ešte 14 uh, by sa chceli niečo opýtať, takže pán komisár, môžete sa teraz vyjadriť po tomto prvom kole. Takže mnohí z vás ste opäť hovorili o tej citlivej otázke solidarity. Pán Egel, aj ďalší. No to sa zhodneme. A musíme presvedčiť členské štáty, aby ukázali solidaritu v praxi. Pretože solidarita, to je pekné slovo, ale je treba ju ukázať. Nejde tu o morálne hodnoty, ale o právne princípy, ktoré sú zakotvené v zmluvách. Našou prioritou je vyzvať všetky členské štáty, aby sa podielali na relokácii. Za posledné týždne sme videli nejaké pozitívne signály, ako som povedal. A tá hymná síla sa tu pomaly buduje, síce pomaly, ale isto. Takže teraz je treba preradiť rýchlosť. Všetci sa musíme začať oveľa viac snažiť, čo sa týka zdieľania zodpovednosti. Pani Sipel vy ste sa pýtali na naše medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohody s Tureckom. V Turecku sa Sýrčania môžu registrovať a získať tam dočasný štatút utečenca a občania, ktorí nie sú zo Sýrie, sa môžu uchádzať o medzinárodnú ochranu a doplnkovú ochranu. A toto už, toto uznáva aj Turecko. A týka sa to teda udelenia tohto štatútu do 6 mesiacov po tom, čo o ňu je požiadané. A samozrejme nemôže ísť kvalita na úroveň rýchlosti. Turecko robilo kroky už preto, aby zlepšili prístup do vzdelávacieho systému aj na pracovný trh pre sírčanov aj nesírčanov. Taktiež e, zdravotníctvo je teda, teraz dostupné pre všetkých, ktorí teda majú ten štatút, spadajú pod medzinárodnú ochranu. No a táto dohoda, to vyhlásenie Tureckom. Viete, aký je rozdiel teda medzi vyhlásením a dohodou v medzinárodnom práve. Takže je to taký záväzok na naše vyhlásenie a to je pre nás absolútnou prioritou. Pre nás, pre komisiu. A my naďalej budeme robiť všetko možné preto, aby sme podporovali grecké a turecké úrady. Toto vyhlásenie už začína prinášať určité výsledky a to musíme uznať. Pozrieme sa len na čísla, na počet neregulárnych migrantov, ktorí prichádzajú z Turecka do Grécka. A už 400 bolo takýchto osôb navrátených do Turecka, niektorí z nich sa vrátili dobrovoľne, no a potom viac než 300 sírčanov už bolo premiestnených v rámci toho nového systému. Nie sú to nejaké oslňujúce výsledky, ale sú tu. No a sú to ďalšie výzvy, napríklad navýšenie kapacity gréckých e, úradov e, v súvislosti s celým tým postupom, aby to mohli riešiť rýchlo. Ďalej, otázka pani Sipo. Ja som si zapísal, čo ste povedali, ale parlament, chystáte sa na túto tému, schváli uznesenie. Ďalšie kroky musia byť rozhodnuté na kolegiu, takže ja vám nemôžem poskytnúť detaily ohľadom presného časovania. sa týka oznámenia 12. apríla, komisia považovala za potrebné predstaviť a vysvetliť dopad e, zrušenia vízovej výnimky, tak aby sme sa mohli rozhodnúť informovane. Taktiež sme chceli začať zmysluplnú diskusiu predtým, než urobíme ďalšie kroky, ktoré by mohli priniesť negatívne dôsledky. Po stretnutí v Rulíbe s africkými krajinami, teda v súvislosti s migračným kompaktom, si myslím, že tento nový prístup je až urgentný. Musíme ho rýchlo uvieť do praxe, aby sme mohli čeliť sezónnemu nárastu prílevu migrantov a utečencov cez oblast Stredozemného mora. Samozrejme, nemôže to tak pokračovať e, ďalšie roky, ale je treba rešpektovať základné práva pri implementácii ďalších opatrení. Tento prílev to sú toky osôb zo subsaharskej Afriky. Tieto Títo ľudia k nám mieria každý rok, využívajú priepustnosť hraníc severoafrických krajín. Chcel by som povedať, že tu rozdiel v tom, čo sme urobili s Tureckom. Turecko je našim partnerom. Politická situácia je tam stabilná, to je pravda. A my s nimi pracujeme. Nemôžete to porovnávať s Líbiou. Líbia bohužiaľ má naďalej veľa problémov. Je to zlyhaný štát. Máme problém tam nájsť nejakého partnera na rozhovory, takže až tá nejaká dohoda alebo vyhlásenie príde, tak určite nebude vyzerať rovnako takú tá s Tureckom. Vždy musíme brať do úvahy, konkrétne špecifika každej krajiny. No, napriek tomu, že niektorí idú aj cez Egypt, tak e, obrovská väčšina týchto utečencov aj zo subsárskej Afriky prichádza cez Líbiu. Líbiu. Takže je treba presvedčiť príslušné krajiny ohľadom readmisie, návratov a podniknúť ďalšie kroky, aby sme zamedzili nelegálnej, nelegálnej migrácii. A máme tam asi takých 7-8 krajín vytipovaných z tohto regiónu a musíme s nimi hovoriť jasnou rečou. Povedať im, dobre, chceme vám pomáhať, podporovať váš rozvoj, to je naša priorita. My už 10 ročia týmto krajinám pomáhame. Ale oni taktiež musia ukázať väčšiu mieru zodpovednosti, musia pozitívnejšie reagovať na naše dohody a musia sa pokúšať zastaviť nelegálnu migráciu a zaviesť príslušné opatrenia. Ďare, ďalej, tu máme krajiny, ktoré prichýlili e, veľké množstvo utečencov. Tam je treba zametiť sekundárnemu pohybu. Je treba vyvinúť nové nástroje pre rozvojovú spoluprácu. A miesto toho, aby sa títo ľudia pustili na nebezpečnú cestu cez more a cez púšť, tak je treba im pomôcť, aby si mohli vybudovať budúcnosť vo svojej krajine pôvodu. Ďalej, čo sa týka príjmania, podmienok príjmania v Grécku. Komisia pracuje, spolupracuje úzko s gréckými úradmi, aby sme to riešili. A hotspoty na Kose, na Samose, Lesbose a ďalších ostrovoch plne fungujú. Momentálne sa prispôsobujú tomu cieľu zaručiť riadne návraty do Turecka Takže táto dohoda aj princípy sa pretávajú do praxe už aj v, týchto, v tomto smere. Čo sa týka toho australského modelu, tak tým sa nechceme riadiť. To je treba povedať jasne. That's where we are standing now, according to what you've asked me so far. I tried... Takže Padlo tu veľa rôznych otázok. Ešte by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo sa opýtala pani Skakeler ohľadom tých odvolacích výborov. Podľa ustanovení dohôd medzi Tureckom a Európskou úniou sa pozeráme na každú žiadosť individuálne. Rozhodne tam neprebiehajú žiadne plošné alebo automatické návraty. Takže odvolania. Zatiaľ bolo preskúmaných 70 odvolaní, prípad po prípade. To neznamená, že by automaticky sa oddeloval e, štatút alebo takto azyl. No a viete, že toto, toto rozhodnutie je v rukách gréckých úradov. A tento odvolací výbor bol vytvorený pred pár rokmi za úplne iných podmienok a za iným účelom. Teraz sa to tam modernizuje a uvidíme, kedy príde nová grécka legislatíva pre tento odvolací výbor, aby sa zaručila legálnosť, nezávislosť, nestrannosť tých súdnych orgánov. Ďalej, čo sa týka e, transferov v rámci Dublinu, už je to 5 rokov, čo transfery alebo presuny boli pozastavené na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a všetky e, kroky grécké vlády boli také, že bol dosiahnutý určitý pokrok, ale vo všeobecnosti situácia je ešte nedostačujúca, je treba vyvinúť väčšie úsilie. Predtým, než Grécko bude môcť opäť začať presuny v rámci Dublinu. Ďalej, čo sa týka zariadenie podmienok príjmania osôb, opäť budeme skúmať pokrok, ktorý zaznamenali grecké úrady v septembri a našim cieľom je, aby presuny v rámci Dublinu začali do konca roka. No a uvidíme, nakoľko situácia bude zvládateľná v decembri tohto roka. Ďakujem. To je všetko. Ešte ďalšie otázky. Pán Kirkhope, ešte som chcel vám niečo povedať, než na to zabudnem. Našou prioritou je bojovať proti terorizmu. To, čo ste povedali, to je veľmi aktuálne. Ešte chcem zapakovať My sa musíme snažiť, aby členské štáty si zájemne dôverovali. Je treba začať spolupracovať aj v oblasti spravodajských služieb, výmeny informácií. A aby som bol úprimný, tak zatiaľ ma situácia príliš neuspokojuje. Napríklad je treba implementovať princípy, na ktorých sme sa dohodli, napríklad výmena informácií, legislatíva ohľadom strelných zbraní. No a komisia vie, že je tu hrozba a je treba na ňu reagovať koordinovane. Zabudajme, že protituristické centrum Europolu už je v plnej prevádzke a mali by sme teda pracovať na tej hrozbe, ktorej čelíme, ich úlohou je vyhodnocovať hrezbu, hrozbu a potom teda plánovať protiteroristické operácie. Skutočne som vo veľmi ťažkej pozícii a nepáči sa mi úloha, ktorú tu musím e, splniť. My totiž máme 16 žiadostí o slovo, ale ak chceme všetkým dať slovo, tak každý má iba jednu minútu a pokiaľ by to nedodržal, tak nemáme žiadnu možnosť e, vypočuť e, si odpovede. Pán komisár niečo navrhuje? Aby E, bola naša spolupráca produktívnejšia. Podľa mňa by bolo lepšie, keby sme e, rozdelili našu diskusiu na témy. takto by som mohol odpovedať trocha ucelenejšie, lebo takto skáčeme z témy na tému a e, ja som samozrejme k dispozícii, pokiaľ chcete nájsť nejaký lepší spôsob, ako riadiť našu vzájomnú výmenu. Ďakujem, to môžeme urobiť neskôr, ale teraz e, môžem len požiadať kolegov, aby sa držali časového limitu jednej minúty. Pán Coelho. Ďakujem. Obávam sa, obávam sa, že za minutu to ho veľa nepoviem. E, pán komisár, chcel by som vám zablahoželať za iniciatívu v tejto téme, ktorá je veľmi komplikovaná. Dovolte mi položiť tri konkrétne otázky. Poprvé, to je tá okamžitá odozva. Tu máme problém, totiž Portugalsko je krajina pri Stredozemnom mori a je to druhá krajina, ktorá môže prijímať utečencov. Komisário falou na reinstalação. A Minulý týždeň ste hovorili o opätovnom začlenení, ale ten mechanizmus, ktorý v súčasnosti vlastne nefunguje, by mal ešte zahrňať vytvorenie e, multifunkčného strediska v Nigerii, ale to financovanie, ktoré sa navrhuje, predstavuje iba 4 eh, v podstate iba 4 finančných prostriedkov určených pre Afriku boli doteraz deblokované, eh, odblokované a skutočne by som eh, od vás poprosil odpoveď na túto otázku. Ja zmením tému. Hovoríte o dvoch témach Hovorili ste, že chcete rozšíriť e, rokovanie o e, modrej karte. Ide tu o príjmanie e, utečencov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, príjmanie migrantov, lepšie povedané. Takže nie je mi celkom jasné, ako vlastne toto všetko chcete prepojiť, ako tieto dve dimenzie prepojiť. Tá druhá otázka sa týka totiž integrácie Ehm, ehm, okolo 100 tisíc ľudí žiada o udelenie občianstva v niektorom štáte EÚ každoročne. A e, mňa by zaujímalo, čo si vymyslíte o integrácii týchto osôb a e, aj vzhľadom na to, že Európska únia už nie je vnímaná ako atraktívna destinácia pre uh, E, kvalifikovaných migrantov. Pán komisár, mám tri otázky týkajúce sa nového partnerstva s tretimi krajinami. Aké konkrétne opatrenia chce komisia prijať na posilnenie tejto spolupráce? Táto bude závisieť aj od financovania členských štátov, ako mnohé ďalšie programy, ktoré komisia navrhuje v tejto oblasti. Ako chce potom komisia zabezpečiť, aby členské štáty prispeli svojim dielom. Takisto chce komisia zabezpečiť eh, potrebné eh, financovanie na to, aby e, bola zabezpečená integrácia e, osôb a aby boli prijaté opatrenia proti osobám, ktoré odmietnú sa vrátiť. E, pani Gabriel? Ďakujem. E, v prvom rade by som chcela pevne podporiť dve veci, o ktorých hovoril pán komisár. Prvý to je nový prístup EÚ k tretím krajinám a chcela by som hovoriť aj o mobilite v rámci tohto partnerstva. Pokiaľ ide o víza, je potrebné rešpektovať všetky kritéria. Mám dve otázky k modrej karte. E, tá revízia, ktorá bola prezentovaná, e, to je skutočne krok vpred. Ale zostávajú tu dva problémy. Po prvé, to sú rozdiely medzi 28 členskými štátmi a po druhé to je voluntaristický prístup členských štátov k používaniu systému modrej karty. Máme niektoré národné mechanizmy, ktoré majú rovnaké ciele ako modrá karta, ale tým sa dostávame k otázke, ako túto e, modrú kartu použiť ako intenzívnejší či užitočnejší nástroj na riešenie e, migračnej otázky. Pani Kineče. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár. Minúta to je skutočne veľmi málo času ale chcela by som sa poďakovať za to, že ste prezentovali činnosť komisie a zároveň e, skutočne platí, že imigrácia e, odhalila nedostatočnú solidaritu medzi členskými štátmi, nedostatočnú spoluprácu na riešenie tohto problému potrebujeme primeranú stratégiu a účinné zásahy. Členské štáty by mali medzi sebou lepšie spolupracovať. My vieme, že aj odhliadnúc od veľmi dramatickej situácii v krajinách pôvodu migrantov, Existuje tu silný problém prevádzačstva a to je, e, to je fenomén, ktorý je nerozlučne spätý s migráciou. Je potrebné urobiť niečo na boj proti týmto prevádzačským organizáciám e, pre posilnenie Eurodaku ako aj ďalších krokov vrátanie reformy dublinského systému. Napriek tomu ešte stále v tom nemám celkom jasno. Súhlasím s pani Ferrara, pretože pokiaľ ide o reformu dublinského systému, možno, že e, ten systém nie je dostatočne ambicioznejší, pretože ešte stále ponecháva celú zodpovednosť na krajinách vstupu migrantov, takže nám ide o to, aby sme našli skutočne efektívne dlhodobé riešenie. Ehm, pán Coelho, pani Coelho položila otázku, prečo to nefunguje ehm, v Portugalsku. Portugalsko viad, hovorí, že je pripravené príjmať ľudí, ale prišlo len málo ľudí. A e, možno Dôvodom je to, že systém hotspotov je pripravený na implementáciu dohody medzi EÚ a Tureckom, ale nie na implementáciu medzinárodného právneho mechanizmu na riešenie azylových žiadostí. Možno, že toto je dôvod, prečo ľudia nechcú prichádzať do Portugalska alebo na iné miesta. Vy hovoríte, že v Libii nemáte partnerov, ale sám ste uznali, že E, pri, e, prísun na tok utečencov cez Egypt zvýšil a to nie je len výsledok sezónnych pohybov z Afriky. Komisár ako aj rada, komisia aj rada popiera niečo, e, to, čo by spochybňovalo fungovanie dohody medzi EU a Tureckom, ale vy ste e, urobili dohody napríklad s krajinami ako je Etiópia, ktorá zabíja svojich občanov, ktorá je absolútne nedemokratická ktorá je zdrojom migrantov a utečencov. Zabezpečili ste nejaký bezpečný, e, bezpečnú cestu, bez, bezpečný spôsob, akým by mohli ľudia opustiť e, túto krajinu, alebo vy v podstate túto krajinu ešte podporujete v tom, aby mohla ešte lepšie e, potlačať svojich občanov. Ďakujem v prvom rade, pán komisár. Vy ste neodpovedali na otázku, prečo e, komisia nie je pripravená e, urobiť viac v oblasti reciprocity výz. Po druhé, výmena informácií o, o návrhu e, komisie o interoperabilite interoperabilite. Toto je síce v poriadku, ale stretávame sa s neochotou a niekedy s eh, ne, nepripravenosťou členských štátov vymieňať si medzi sebou informácie. My by sme mali zabezpečiť povinnú výmenu informácií. A napokon jedna vec, ktorá sa tu opakovane spomína, eh, pokiaľ Ide o e, politiku boja proti terorizmu, protiteroristické e, aktivity, do ktorých sú e, vynaložené obrovské finančné prostriedky, sú neúčinné. A napokon e, možno to súvisí s tým, že jednoducho nechápeme tú skutočnosť, že masaker v Orlande bol okamžite, okamžite označený za e, islamistický teroristický útok, ale keď sa objavuje E, viac informácií. Zdá sa to, že to bol skôr homofónny čin, ale pokiaľ neurobíme kroky v tomto smere, nebudeme môcť e, proti tomuto fenoménu účinne bojovať. Ďakujem. E, pán komisár, včera turecký premiér zopakoval, že Turecko nepozmení svoj protiteroristický zákon, dokonca ani výmenov za liberalizáciu víz, ale to súvisí s našou dohodou s Tureckom. Má komisia nejaký plán B v prípade, že sa nebude plniť ten, táto dohoda a Turecko si nebude plniť svoje záväzky ako bude podporovať krajiny ako je Grécko a Bulharsko na, vnúto, na vonkajších hraniciach, keď k týmto hraniciam prídu tisíce migrantov a ako chce zabezpečiť lepšiu výmenu informácií medzi bezpečnostnými zložkami s cieľom odhalovať možných teroristov a napokon EU eh, by sa stalo, stala bezpečnejším priestorom, pokiaľ by Bulharsko bolo súčasťou šengenského priestoru a pokiaľ by mohlo e, plnohodnotne vymieňať svoje informácie s ostatnými krajinami Schengenu. Ďakujem. Mnohé E, z týchto otázok, e, ktoré som chcela položiť, tu už zazneli. Napriek tomu by som chcela niečo povedať. Pre troma mesiacmi v marci váš kolega vyhlasil, že EÚ má morálnu povinnosť prijímať sírskych utečencov. Pre, premiér David Cameron povedal, že by sme ich mali vrátiť e, všetkých Turecku. Komisia bola celkom proti tomu, ale teraz tri mesiace na to e, robíme presne túto istú vec. My z Grécka posielame utečencov naspäť do Turecka. Nie samotné lode, ale ľudí, ktorí sú na týchto lodiach. A čo pokiaľ ide o ľudské povinnosti? Zdá sa, že Rada a členské štáty e, síce o tom veľa hovoria, ale E, diskutovali niekedy o tom, ako ďaleko sme sa posunuli od dodržiavania práv, aký ksenofóbny sme sa stali, ako tento e, pocit e, šírime v celej Európe. A ďalšia otázka, ako zabezpečiť, aby si Turecko plnilo svoje povinnosti voči svojim občanov. Je tam 300 tisíc eh, Kurdov a eh, je potrebné, aby sme zamedzili ich eh, úteku a musíme sa skôr snažiť umožniť príjmanie utečencov ako ich posielanie naspäť. Ďakujem. Koľko ľudí v rámci tohto relokačného systému bolo presídlených? Koľky do Portugalska? aké členské štáty doposiaľ sa zdráhali prijať ľudí v rámci relokačného mechanizmu. To znamená, v ktorých členských štátoch ešte nebol nikto presídlený. Oh, Mrs. Griesbach, please. Pani Griesbach. Ehm, ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Ehm, e, chcela by som povedať niečo o dôležitosti ehm, modrej karty. Hovorili o tom aj viacerí kolegovia, takže to vlastne teraz nebudem spomínať, ale chcela by som svoju minútu využiť na položenie otázky týkajúce sa vytvorenie Európskej hraničnej a pobrežnej stráže. Ja som tieňovou spravodajkyňou a ako viete, práca v tomto smere dobre postupuje. Niektoré skupiny vrátane mojej podporili myšlienku vytvorenia viac európskej eh, agentúry, aby sa zabezpečila absolútna europeizácia Frontexu a aby Frontex mohol eh, zasahovať v naliehavých situáciách lepším spôsobom. My eh, podporujeme návrh komisie k článku 10 k naliehavým situáciám, aby sa rozhodovanie na európskej úrovni prostredníctvom komisie urychlilo. Žiaľ, vaša pozícia ako, e, ako komisára ako aj názory mojej skupiny boli e, považované za minoritné, pretože väčšiu váhu dostal názor rady a pokiaľ ide o zraniteľnosť a e, prechodnosť hraníc, tu e, rada v niektorom, niektorých smeroch e, nám zobrala vietor z plachát. Čo chcete urobiť a ako sa chcete zaangažovať do ochrany šengenského priestoru a aby táto ochrana dostala väčší, e, väčšiu váhu v našich diskusiách vrátane zabezpečenia vnútorného e, voľného pohybu. Ja sa vopred ospravedlňujem tlmočníkom, ale pokiaľ ide o e, revíziu dublinského nariadenia, my by sme centralization of the process. Now, there is a corrective fairness mechanism, but it is unclear. Žiaľ, e, toto, e, toto tempo sa je netlmočiteľné, pretože rečnička číta. E, napriek tomu sa o to pokúsime pri súčasných kritériách sa neberie do úvahy tá skutočnosť, že niektoré členské štáty už jednoducho nedoká, nedokážu držať krok a je potrebné, aby sme zlepšili základné aj procesné práva. Nikto nepochybuje o tom, že v Afrike je potrebné urobiť veľké investície, ale návrh sa týka predovšetkým riadenia hraníc a návratov. A my myslíme, že to brzdí eh, rozvojovú spoluprácu. Myslíme si, že sa takýmto spôsobom nevytvárajú dostatočné príležitosti pre mladých Afričanov a myslím si, že môžeme <laughs> urobiť viac. Pani predsednička poľutovala tlmočníkov a pani Limbach. Ďakujem, pán komisár, za vaše odpovede a informácie. E, stretli sme sa po dlhšom čase, ale naozaj ste nám nemohli povedať veľa nových e, informácií. Vyše polovice e, migrantov prichádzajú podľa Franca Timmermansa z ekonomických dôvodov a nemajú dôvod na udelenie azylu, ale podľa mňa sú to ľudia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom e, vybudovať si šťastie v iných krajinách. A napríklad e, vo Švedsku sa snažia e, prísť e, k nejakým peniazom a ja si myslím, že to sú tí ľudia, ktorí hľadajú e, bohatstvo alebo e, chcú zlepšiť svoju finančnú situáciu. A ako vlastne chcete trestať tie členské štáty, ktoré sa snažia e, ich prílev zamedziť? Pán Avramopoulos, ja by som e, sa chcel spýtať na premiesnenie, relokáciu utečencov z Grécka. Európska únia eh, sa zaviazala, že eh, už doteraz mal, malo byť eh, premiesnených 162 tisíc utečencov, ale doteraz došlo k len k malému počtu týchto premiestnení. Mesačne by malo byť premiestnených 6 tisíc utečencov a je potrebné to prakticky realizovať, lebo Grécko si už nemôže dovoliť udržiavať takéto obrovské počty utečencov. Preto sa pýtam, ako budeme realizovať tieto relokácie. Je za to zodpovedná grecká vláda, je za to zodpovedná komisia alebo niektoré iné členské štáty portugalskí kolegovia hovorili o tom, že oni žiadajú o to, aby boli do ich krají relokovaní utečenci, ale sa to nedieje. Ďakujem. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za vaše otázky, takže začnem tým, že pochválim tlmočníkov. Všetci hovoríme ako mašiny. Takže pani Gomez, ja som bol v Portugalsku nedávno a dovolte mi povedať, že chcem pochváliť vašu krajinu za to, že preukázala, čo myslíme, keď hovoríme o solidarite. Je to pravda, že sú určité technické a právne problémy. My poskytujeme pomoc úradom v Taliansku a v Grécku, aby sme zvládli tieto prekážky a myslím, že ide o otázku dní, pokým sa tieto nedorešené veci vyriešia a pohneme sa dopredu. Pani Sylvie Guillaume, súhlasíme s vami v plnej miere. Investovať do integrácie posilní Európu, budeme inkluzívnejší. Náklady neintegrácie bez pochyby budú vyššie než náklady do, invest- do integračných politík. A vy viete, toto je jedna z našich hlavných priorít. Členské štáty, keď tu hovoríme o tej pridanej hodnote na európskej úrovni, členské štáty čelia podobným výzvam. Kroky na európskej úrovni prinášajú pridanú hodnotu. Treba najprv pomôcť členským štátom, aby si pomohli navzájom a treba šíriť úspešné prístupy a postupy. Európske financie môžu byť silným nástrojom podpory členských štátov, pokiaľ ide o podporu integrácie a sociálnej inklúzie. Pokiaľ ide o tú modrú kartičku, opakoval som už v minulosti viackrát, že je to najlepším príkladom, ktorý máme. Chceme revidovať modul kartu na to, aby sme to prispôsobili súčasnej realite a našim skutočným potrebám v Európe. kart, modrá karta bola implementovaná veľmi úspešným spôsobom v Nemecku a teraz sa z toho musí stať európska spoločná politika. Reforma podporí európske členské štáty a podniky na to, aby sme prilákali vysoko vzdelané vysoko vzdelaných ľudí z tretich krajín, z celého sveta, aby sme jednoducho pokryli tie nedostatky, ktoré máme v oblasti zručnosti a ktoré vlastne budeme mať aj v budúcnosti. Takže obe tieto iniciatívy sú súčasťou dlhodobej stratégie ohľadne legálnej migrácie. Ja som sa vyjadril pred rokom že legálna migrácia by mala byť jednou z našich hlavných politík budúcnosti. Už sme v podstate spustili legislatívu pre študentov a výskumníkov a chcem vám povedať, že výbor LIBE podporil naše kroky, aby sme postupovali tak, ako máme, aj pokiaľ ide o sezónnych zamestnancov. Takisto robíme testy, pokiaľ ide o migrantov a pokiaľ ide o dublinskú reformu, nesúhlasím s vami, je ambiciózná, je veľmi dôležitý, je to dôležitým krokom dopredu, ale súhlasím, že by sme to nemali znížiť, tie kritéria naše. Ako som už povedal, pani Cecílii Wikstrom, e, my sme sa o to zasadili. A pokiaľ ide o recipročnosť, so Spojenými štátmi americkými a Kanadou. Ja som bol nedávno v Kanade, hovoril som o tom s vládou v Kanade a povedal som celkom jasne, že si uvedomujeme naše právne záväzky a nemáme v úmysle robiť nejaké ústupky v tejto oblasti. Samozrejme, berieme do úvahy všetky parametre, ktoré s tým súvisia ale takisto som povedal celkom jasne, že robíme všetky potrebné úsilia v našich možnostiach na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili reciprocitu v oblasti víz. A pokiaľ ide o Bulharsko a Schengen, naše stanovisko zostáva neoblomné, neochvejné. Máme za to, že Bulharsko a Rumunsko sa musia stať plnými členmi šengenskej oblasti Schengenu. Viete, že to závisí od rady. Komisijné stanovisko je celkom jasné. Ako som povedal, šengenské nástroje a ich hodné využitie skutočne prispievajú k bezpečnosti. Pán Weizenholzer, pokiaľ ide o časový priestor, ktorý máme, tak by som sa chcel odvolať na našu správu, ktorá bola prijatá pred dvomi hodinami, pred, tým, pred dve hodiny pred tým, čo som prišiel, stav teda ohľadne relokácií a presídľovania vyzerá tak. Sú tam celkom jasne obsiahnuté odpovede na vaše otázky. My zdieľame rovnakým spôsobom tú zodpovednosť, keď hovoríme, že sa chceme pohnúť v tejto oblasti dopredu. Povedali ste, že pokiaľ ide o to, čo sa týka Európy, že súhlasíme s pánom Timmermansom, ale pán Timmermans zase súhlasí so mnou, takže v podstate súhlasíte aj vy so mnou. A pokiaľ ide to, čo povedala pani Grisbeck, nemusím tu obhajovať stanovisko komisie, vy ho poznáte, je to našim stanoviskom, ako ste správne na to poukázali, je mi skutočne ľúto, že väčšina tomto výbore nepodporila stanovisko komisie a takisto si uvedomujem, že trialógy ešte stále nedosiahli preskúmanie článku 18. Teším sa na toto. A teraz trochu v grečtine, pretože pán Maria sa ma spýtal otázku, ale kde je? Už tu není. Dobre. Takže budem postupovať aj tak v grečtine z dôvodov zdvorilosti. E, ja by som reagoval na to, čo povedal. Vyjadril sa tu k tejto správe, o ktorej som sa práve vyjadril. Takže vítame vás, pán Maria. správe ste mi tu chýbali. Takže správa, ktorú prijala komisia k stavu veci ohľadne presídlovania a chcel som vám povedať, že pokiaľ ide o túto správu, tak tam máme celkom jasné informácie, ktoré členské štáty dostali. Povedali sme, že už je na čase, aby sme veci nazvali s pravým menom. Ak teda nebudeme mať žiadny pokrok v najbližších dňoch, tak budeme musieť nazvať veci pravým menom a aj konkrétne povedať, že kto, koho sa to týka, ktorého štátu. A súhlasím s všetkými tými, ktorí povedali, že to treba takto robiť. Musíme jednoducho sa držať skutkov konkrétnych možností a hlavne vôle. V tom duchu, že povieme skutočne to, čo si aj myslíme, keď hovoríme o solidarite. A ešte posledná vec, zhruba pred rokom a pol, respektíve od roku, už a pol my, to znamená komisia, LIBE, výbor a ja, moja maličkosť, sme s vami spolupracovali a nechcem tu teraz nič zakrývať, už som to povedal aj predtým. Od začiatku som sa veľmi veľa naučil, viac som toho pochopil a viem, že musíme sa venovať dôležitým veciam, Vieme, že Európa nemá nič spoločné s tým, ako vlastne Európa vyzerá pred pol rokom, predtým, než tento veľký problém sa tu objavil. Takže pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a migrácie, máme konkrétne princípy, máme smerovanie a čo je ešte dôležitejšie, máme tu aj politickú vôľu, kde sú všetky parametre obsiahnuté aby sme sa spoločne do toho pustili a toto nám pomôže túto tému v najbližšom období vyriešiť. Bude sa to však týkať aj budúceho legislatívneho obdobia, všetci sa tomu budú venovať, je to dlhá téma, dôležitá téma, pripravujeme sa na jej zvládnutie, držíme sa tejto témy a ja sa teším, že môžeme takýmto spôsobom postupovať. A tento výbor práve tu je veľmi dôležitý partner. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujeme za vaše odpovede. Vidíte, že tu je všeobecný záujem. Pokiaľ ide o diskusiu s vami, ďakujem kolegovia. Ďakujem za to, že sme pochopili aj to, že máme určité časové obmedzenia. Teraz pán komisár na čas môže odísť. Nech sa páči.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 Ide o balíček o nových psychoaktívnych látkach. Máme tu pána Bonyho, aj pani Beseril Barrio príde a dnes tu nie je. Takže máme pána Bonyho, spravodajca, ktorý je spravodajcom tejto témy, pokiaľ ide o nové psychoaktívne látky, ktorý nás chcel informovať vo výbore o stave veci Uvedomujem si, že viacerí z vás chcú opustiť miestnosť, ale prosím vás, opustite ju potichu, aby sme mohli pokračovať v našej práci. So I will give the floor to Mr. Boni. Takže pán Boni dostane slovo, aby sa mohol vyjadriť k téme po rozhodnutí, ktoré boli prijaté na úrovni tenových spravodajcov. Nech sa páči, pán Boni, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. V mene Teresy Chimenesovej a v mojom mene vás chcem informovať o stave veci, pokiaľ ide o prácu k téme nové psychoaktívne látky. Teresa je spravodajkynia k smernici o stanovení základných e, znakov skutkových podstat trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami. Prepačte, pán Bony, že vás prerušujem. Bolo by lepšie, ak kolegovia odišli najprv, lebo takto sa nedá pracovať. Takže tí, prosím vás, ktorí chcú opustiť miestnosť, opustite teraz miestnosť, pretože inak nemôžeme pokračovať. Prosím vás. Nech sa páči, pán Bony, pokračujte. Ďakujem pekne. Práve vás informujem o tom, že ja prezentujem stanovisko práce v oblasti nových psychoaktívnych látok, palička k tejto téme, v mojom mene a Teresa Jiménez je zase zodpovedná spravodajkynia za smernicu ohľadne stanovenia minimálnych ustanovení o znakoch skutkových podstat trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu A ja som spravodajca, pokiaľ ide o nariadenie o nových psychoaktívnych látkach. Chcel by som prezentovať vám tieto informácie v mene nielen Teresy, ale aj v mene všetkých tieňových spravodajcov. My všetci tieňoví spravodajcovia sme sa stretli s predstaviteľmi holandského predsedníctva a komisie 26. apríla, kde nás informovali, že rada má prijať spoločné stanovisko s trochu pozmeneným prístupom. Chcel by som vám pripomenúť, že sme prijali naše stanovisko ešte počas minulého mandátu a čakáme odvtedy k ďalšiemu, na ďalšie stanovisko rady. Je to dlhý proces na to, aby sme našli riešenie. A sme radi, že to bolo nakoniec možné. Rada a komisia prezentovali tento svoj prístup a boli by sme radi, ak by sme vás mohli informovať, že berú do úvahy urgentnú potrebu, pokiaľ ide o legislatívu v tejto oblasti, ako aj ťažkosti, ktoré predchádzajúci prístup priniesol so sebou, kde sa preukázalo nemožným nájsť spoločné efektívne riešenie na úrovni trialógov, tieňoví spravodajcovia po diskusiách prijali rozhodnutie, že budú pokračovať v tomto novom prístupe k balíčku a budú pracovať spolu s radou a s komisiou na to, aby dosiahli dohodu a implementovali riešenia čo možno najskôr. Nový prístup bude obsahovať rozšírenie navrhovanej smernice vzťahom, vo vzťahu článku 83 zmluv, kde sú ustanovenia ohľadne výmeny informácií, kde bude zavedenie nových kategórií rizik, pokiaľ ide o tieto látky a ich možné rizika. Rizika, ktoré umožňa príjmanie nových krokov na úrovni Európskej únie a ak tu nebudú rizika, tak sa zastavia kroky zo strany Európskej únie. V predchádzajúcom riešení sme mali tri úrovne rizika. V prípade, že táto látka sa označí ako škodlivú, nebezpečnú, tak táto látka bude predmetom stálej kontroly, stálych kontrolných opatrení vo forme celoplošného, celoplošnej povinnosti v Európskej únii, v rámci ktorého sa prehlási za nelegálnu látku. Pokiaľ ide o včasné varovanie, ako aj analýzu rizik a vyhodnotenia súčasne obsiahnutých v navrhovanom nariadení, bude zoštiehlený na to, zjednodušený na to, aby sa zabezpečili rýchlejšie kroky a bude to začlenené aj do MCDDA nariadenia z roku 2006 a revízia nariadenia MCDDA. To bude limitované iba na tieto aspekty a bude sa k tomu pristupovať ako k súčasti celku. Takže toto je tá možnosť, ktorú všetci máme na to, aby sme pokračovali v našej práci, aby sme mali rýchlejšie výsledky k dispozícii, pretože teraz Máme spoločnú dohodu na úrovni členských štátov a dúfam, že sa nám podarilo dosiahnuť predovšetkým to završenie systému včasného varovania a dosiahli sme takisto aj nový model vytvárania zákazu pre obchodovanie a využívanie týchto látok v celej Európe, ale takým spôsobom, ktorý bude trochu odlišný v porovnaní s tým, čo bolo navrhované v predchádzajúcich riešeniach. Takže ja si myslím, že tieto ciele sú jasné, dosažiteľné, ale musíme zmeniť našu prácu a sme otvorení, ja, Teresa a tieňaví spravodajcovia po týchto diskusiách, aby sme postupovali ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bony. Nevidím, že by tu boli tieňaví spravodajcovia, tak sa spýtam kolegov, či sa chcú vyjadriť, zasiahnuť nie, tak požiadame komisiu, pani Zipala. Chceli by ste sa vyjadriť? Nech sa páči. V stručnosti, pani predsednička, pretože si uvedomujem, že sa tu chcú vyjadriť aj iní kolegovia. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a teňovým spravodajcom za ich riešenie. Tešíme sa na spoluprácu, že budeme postupovať rýchlejšie na úrovni rady a parlamentu k tomuto novému prístupu aby komisia mohla podporiť tie podmienky, ktoré sú s tým spojené. Takže pracujeme na tom, aby sme našu prácu si vykonali, aby sme mohli podporiť túto časť a predovšetkým tento výbor v eh, spolupráci s týmto výborom treba zaznamenať pokrok. So I give the floor to the Dutch presidency. Thank you. Thank you, Chair. Thank you also, Mr. Ďakujeme pekne aj pánovi Bonimu. Koreper na úrovni rady sa vyjadril v takom duchu, ako to podporil aj pán Bony. Tešíme sa, že parlament je ochotný venovať sa tejto téme. Nemusíme hovoriť, že holandské predsedníctvo začne pracovať po Koreperi čo možno najrychlejšie. To znamená, zatiaľ sme ešte nemali nejaký všeobecný prístup, ale myslím, že ten náčrt tohto rozhodnutia na úrovni Koreper bude základom pre všeobecný prístup na úrovni rady. Ďakujem. Uh, Pán Bony, ďakujem pekne komisii za spoluprácu. predovšetkým sa chcem poďakovať holandskému predsedníctvu, pretože sme pracovali aj s predchádzajúcimi predsedníctvami v posledných dvoch, troch rokov, ale vyšlo z toho toľko, že holandské predsedníctvo je skutočne tým najefektívnejším. Uh, uh, Takže ďakujeme pekne. Ďakujeme všetkým a dúfam, že to bude úspešné. Teraz prejdeme k ďalšej téme. To sú... Získali sme čas. Bod 12. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskemu hospodárskemu sociálnemu výboru a výboru regionov s názvom Akčný plán pre integráciu občanov tretich krajín. Sú tu opatrenia, ktoré členské štáty majú rozvinúť, pokiaľ ide o integračnú politiku pre občanov tretich krajín. Kroky, ktoré sú navrhované v komisijnom pláne, sa sústredia na kľúčové oblasti ako integračné opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré si vyžadujú medzinárodnú ochranu v oblasti zamestnanosti, prístupu k základným službám a v oblasti aktívnej participácie na fungovaní systému. Tento plán počíta s aktualizáciou súčasnej siete kontaktných bodov a integrácie v rámci Európskej siete pre integráciu, v rámci ktorého výbor LIBE bude silno zaangažovaný ako tomu už aj je v oblasti Fóra pre migráciu. Teraz dostane slovo Európska komisia a potom dostanú slovo poslanci, ktorí si želajú vyjadriť sa. Najprv za komisiu dostane slovo pán Savary, zástupca DG Home. Nech sa páči, pani Savary. Ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že mi dávate príležitosť predstaviť tento akčný plán pre integráciu príslušníkov tretich krajín. Tento plán je ambiciozný a konkrétny. Ambiciozný, pretože vieme, že je to výzva pre členské štáty integrácia týchto osôb, pretože týchto príslušníkov je tretich krajín veľa a preto na úrovni Európskej komisie sme si mysleli, že by sme sa mali začať zaoberať otázkou integrácie, taktiež e, náklady na neintegráciu budú oveľa vyššie, než pokiaľ vynaložíme určité náklady na integráciu. Je tu o inkluzívnu spoločnosť, je to zodpovednosť pre členské štáty, ktoré hlavne majú právomoci v tejto oblasti. Taktiež odbory, mimovládne organizácie, miestne regionálne orgány, občianská spoločnosť. A integrácia je ustanovená ako taká prierezová otázka pretože k nemôžu prispieť viaceré politiky. Zamestnanosť, to je dôležité, zaoberajú sa tým kolegovia z Generálneho riteľstva pre zamestnanosť. Nedávno sme e, prijali aj príslušnú agendu. Ale okrem hospodárskej integrácie sa taktiež chceme venovať vzdelávaniu, územnej integrácii, prístup k základným zdravotným službám. Toto všetko súvisí otázkou integrácie. Je to veľmi ambiciozný, komplexný a konkrétny plán, pretože tu nejde len o koncepcie a napríklad sú tam stanovené v prílohe 50 konkrétne kroky, kde sa predstavujú nástroje, ktoré dostanú k dispozícii členské štáty pre svoje integračné politiky. Vidíte, že je tu veľa možností financovania ktoré sú ponúkané členským štátom, organizáciám občan- občanských spoločností pre nadchádzajúce roky. Taktiež sa snažíme e, posilniť e, sieť NCPI, e, Európsku integračnú sieť. Budeme blízko s ňou spolupracovať. Pozrieme sa teraz na obsah tohto plánu. Stanuli sme 5 prioritných oblastí. Poprvé sú to opatrenia pred odjazdom. tieto opatrenia môžu byť implementované už v tretich krajinách, tak aby tieto osoby boli pripravené na príjazd do Európskej únie. taktiež je treba pripraviť spoločnosť na príjazd týchto osôb. Samozrejme, toto súvisí aj s e, utečencami v Európskej únii. Druhou prioritnou oblasťou je vzdelávanie. Veľa sme spolupracovali s kolegami e, z generálneho rediteľstva pre vzdelávanie. Je to dôležitý prvok v oblasti integrácie. Mnohé nástroje teda sú tu predstavené, napríklad mm, online jazykové hodnotenie migrantov, ďalej inkluzívne vzdelávanie. Taktiež sa chceme sústredovať na to, že budeme zahrňať deti migrantov už od e, raného detstva do vzdelávacieho procesu. Ďalej je tu integrácia na pracovný trh, dôraz na odborné vzdelávanie. Toto súvisí aj s agendou oblasti kvalifikácie, ktorú nedávno schválila Európska komisia. Chceme podporovať rýchle zapojenie týchto osôb do odborného vzdelávania, aby boli schopní e, sa rýchlo zaradiť na pracovnom trhu. Taktiež podporujeme uznávanie kvalifikácie, validáciu kvalifikácií. Ako viete, toto je prekážka pri vstupe na pracovný trh. Taktiež podporujeme podnikanie migrantov. Dôležitou oblasťou je taktiež prístup k základným službám. Tam Európska únia nemá prioritné alebo prvotné právomoci. Snažíme sa mobilizovať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni, aby sme zaručili prístup základným službám občanom tretich krajín. Predovšetkým Európska investičná banka už udelila niekoľko požičiek, aby sme zlepšili recepčné kapacity členských štátov v tejto oblasti, taktiež v oblasti zdravotníctva. Je treba poskytnúť príslušné školenia zdravotníckým pracovníkom, aby sa mohli brať do úvahy špecifika príslušníkov tretich krajín. Na v neposlednom rade sociálna inklúzia príslušníkov tretich krajín. Musíme sa zrejme prostredníctvom medzikultúrneho dialógu šíriť naše európske hodnoty, rôzne kultúrne aktivity, spoločenské aktivity sú taktiež dôležité pre integráciu Podporujeme aj kroky na boj proti eh, diskriminácii a xenofóbii. Také sú dve horizontálne otázky, na ktorých ktoré chcem počiarknúť v rámci nášho akčného plánu. Predovšetkým je to financovanie. Ako viete, tak my nemáme prostriedky, aby sme priamo podnikali kroky v oblasti integrácie, ale môžeme poskytnúť určité prostriedky aby sme pomohli členským štátom tejto súvislosti. Taktiež tu máme sekciu ohľadom lepšej koordinácie na európskej úrovni. No a myslím si, že to najhlavnejšie, čo treba povedať, v súvislosti s ďalším plánom už som povedal, takže to je všetko. Ďakujem, pán Savary, pani Lauristín. Uh, Ďakujem za túto prezentáciu. Takýto akčný plán určite potrebujeme. Diskutujeme o integrácii ako jednej z najdôležitejších vecí, ale je treba poznať konkrétne kroky. A ja mám jednu otázku. Máte, alebo viete, kde by sme sa mohli informovať ohľadom štruktúry tých ľudí, ktorí prichádzajú. Štruktúrou myslím vzdelanie, kvalifikácie, odborná e, kvalifikácia. Takže pokiaľ budeme poznať túto štruktúru, tak potom môžeme aj e, potom tú situáciu vyhodnotiť, zistiť, či potre, akých potrebujú učiteľov a tak ďalej. Takže toto celé je niečo, čo nám chýba. Potrebujeme jasnejšie informácie v tejto súvislosti. Ďakujem, pani Sipol. Ďakujem pekne. Aj téma integrácie je skutočne kľúčová a je to téma, kde aspoň v niektorých členských štátoch máme zásadné problémy. Napríklad, keď e, spomínam len na integráciu ľudí s postihnutím, alebo Rómov, alebo iných skupín, takže aj interne máme s integráciou už problémy. A vždy sa predpokladalo, že toto spada do kompetencií členských štátov. Takže aj tu v tejto oblasti by sme možno mali hovoriť o europeizácii. No a z tretich krajín prichádzajú teda osoby, ktoré prinášajú ďalšie výzvy v oblasti integrácie. Tu hovoríme nielen o rôznych pravidlách, o práve, ale aj o nejakých každodenných bežných vedomostí, znalostí. No a Takže mali sme si, kde je treba e, prispôsobiť situáciu, e, čo je treba zlepšiť na kvalifikáciách, na vzdelaní. No a dôležitá je registrácia a pri registrácii treba zistiť tieto informácie od e, prichodzích utečencov. A možno v rámci presi- schémy presídlovania je treba potom ošetriť aj tento aspekt okrem iného. No ale čo týka integrácie, tu nejde len utečencov, ale taktiež je treba podporovať e, legálnu pracovnú migráciu, ktorá sa neobmedzuje len na akademických pracovníkov. Myslím si, že v našich členských štátoch potrebujeme pracovnú sílu aj v iných oblastiach. No a tu treba zistiť, aké sú predpoklady, aké, ako prebieha uznávanie kvalifikácií. A ešte by som sa rada viac dozvedela o tom, ako sa to bude organizovať, ako sa dozvedia osoby v tretich štátoch o tom, aké sú možnosti u nás pracovať, aká je spolupráca s tretími krajinami, čo sa robí dopredu, pred prijazd dopredu všetkým v oblasti jazykového vzdelávania. A to si myslím, že je európska úloha. No a či už prebehli rozhovory s členskými štátmi, v akom objeme alebo v akom rozsahu a v akých oblastiach sú v oblasti integrácie pripravené užité princípy e, uviezť praxe. Pani Spinelli, ďakujem, ja by som sa chcela opýtať e, komisie v súvislosti s prepojením medzi integráciou, sociálnym systémom a e, pracovným právom. Pýtam sa na toto, pretože mnohé členské štáty alebo ich obyvateľia, všetky určité skupiny, sa obávajú toho, že stratia práva, ktoré prináša sociálny štát. A tuto v podstate dochádza až k dumpingu na pracovnom trhu. A ľudia predpokladajú, že toto súvislie s imigráciou. Ja si myslím, že nie, ale mnohí sa toho obávajú. Takže tu mám otázku pre komisiu, pretože pracovný trh, pracovné právo, toto nespadá len do kompetencií členských štátov. Tie tzv. reformy pracovného trhu, kde sa e, v podstate začína presadzovať e, nestalosť, e, zraniteľnosť pracovných pozícií, tak toto, o toto žiadajú členské štáty. A to týka sa to štátov, ktoré majú problémy, ako napríklad aj moja krajina, Taliansko. Žiadajú nás, aby sme reformovali pracovný trh, ale to znamená, že e, je tu viac ohrozených pracovných miest vo všeobecnosti. Takže tu mám otázku pre komisiu. Dúfam, že sa k tomu vyjadria.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 Ďakujem e, za možnosť prehovoriť. Ďakujem vám aj za vaše úvodné slovo pretože táto téma e, mi skutočne leží na srdci a je tu niekoľko ustalených e, predstav týkajúcich sa tejto témy a myslím si, že spolahlivé štatistiky sú veľmi dôležité. Sem keď my, keď vo Francúzsku eh, o tom hovoríme, tak vieme, že keď sa hovorí o vývoji v Nemecku, tak sú tu značne protirečivé výsledky, ale všetky správy vysvetľujú, že migranti, ktorí prichádzajú na územie EÚ, sú čoraz vzdelanejší, a že vo všeobecnosti e, nie sú zamestnaní v e, prácach, ktoré by zodpovedali ich kvalifikácii, ale e, tie niektoré informácie týkajúce sa sírskych utečencov hovoria presne o opaku. Preto je veľmi dôležité, aby sme dostali presnejšie informácie. Ja nemám rada utiliristické argumenty, ale e, vieme, že mnohé štúdie ukazujú, že väčšina krajín v Európe potrebuje migrantov. A takisto by bolo potrebné, aby sa to všetko veľmi presne vysvetlilo a aby sa e, podporovala imigrácia tak aby migranti mali potom dobré podmienky, najmä pokiaľ ide o uznávanie ich odbornej spôsobilosti. A migranti, ktorí sú zamestnávaní v pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii, e, potom nemôžu byť celkom spokojní so svojimi podmienkami. A e, preto konštatujeme, že čoraz viac osôb, ktoré majú kvalifikáciu vyššieho stupňa, sú v čoraz širšej miere zamestnávaní v službách. Takže je tu e, nejaká potreba um, zlepšiť e, zamestnávanie nielen utečencov, ale aj migrantov. A potrebujeme ale veľmi spolahlivé informácie o tom, čo sa deje v tejto oblasti na to, aby sme nehovorili len o e, vágnych e, číslach. Ďakujem. Pani Samari. Ďakujem za tieto otázky. Takže čo sa týka štruktúry tých osôb, ktoré prichádzajú, tých skupín osôb, tak už boli vykonané určité štúdie, hlavne v Nemecku a vo Švedsku, pretože tam čelili najväčším skupinám žiadateľov o azyl. A o tom správne hovorila aj pani Guillaume. A ukazuje sa tam, že akákoľvek je kvalifikácia týchto osôb, pokiaľ ich porovnáte s predchádzajúcimi e, vlnami migrácie, tak e, rozhodne vyššia vo všeobecnosti. Pokiaľ by ste mali záujem, tak môžeme sekretariatu Libe poskytnúť tieto informácie alebo linky, kde si ju môžete vyhľadať. E, a teraz, e, pokiaľ ide o integráciu celých skupín, ako napríklad skupín zdravotne postihnutých osôb alebo Romov, v akčnom pláne sa o tom hovorí v jednom oceku, kde sa hovorí, že my podporujeme integráciu e, príslušníkov tretich krajín, ale nesmie sa tak diať na úkor znevýhodnených skupín alebo menšín. My samozrejme chceme klasť dôraz na jednotlivé e, e, možnosti zamestnávania, čo by sa však nemalo diať na úkor e, skupín, ktoré sú v akčnom pláne konkrétne uvedené. A teraz je potrebné, že je jasné, že potrebujeme kvalifikovanejších ľudí. Ja tu môžem iba citovať oznámenie zo 6. apríla e, týkajúce sa e, azylu e, a legálnej migrácie. Tu sú niektoré dôležité skutočnosti, Um, uvádzajúce, čo má komisia v nadchádzajúcich mesiacoch v úmysle urobiť v tejto oblasti. Skutočne Európu čakajú demografické problémy a už teraz máme nedostatok kvalifikovaných um, ľudí pre niektoré konkrétne odvetvia a preto je potrebné vytvoriť skutočne účinnú politiku legálnej migrácie, aby sme čelili tomuto nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Lebo aj v prípade, že sa zvýši kvalifikácia občanov EÚ, aj tak sa nám nepodarí e, zaplniť túto medzeru, ktorá sa vytvorí na trhu práce do 20 či 30 rokov. My e, to chceme robiť tým, že sa e, bude uplatňovať e, smernica o legálnej, legálnej migrácii a že sa bude používať tzv. IPNES check na to, aby sme v legislatíve upravujúcej legálnu migráciu odhalili medzery a aby sme mohli takto zlepšiť situáciu v oblasti migrácie. Takisto e, v oznámení zo 6. apríla sa hovorí o potrebe štúdie či výskumu týkajúceho sa vytvárania systému, ktorý by umožnil v Európe lepšie zasúľaďovať e, potrebu e, kvalifikácií a ponuku na trhu práce predstavovanú e, občanmi z tretich krajín, vrátane migrantov. Okrem toho sme s tretimi krajinami už začali takisto rokovať o možnosti E, niektoré ponuky na legálnu migráciu e, vychádzajúce z členských krajín mohli nasmerovať na tretie krajiny, ale tento proces sa ešte len začal. E, hovorilo sa tu aj o obave, že sa budú obmedzovať práva vzhľadom na to, že sa bude štandard znižovať, ale tá e, agenda e, kvalifikácií Skills Agenda predpokladá, že by sa mala e, zvyšovať schopnosť a pravdepodobnosť nájdenia si práce u príslušníkov tretich krajín tým, že sa bude e, uznávať ich kvalifikácia. Týka sa to príslušníkov tretich krajín, ktorí prichádzajú do Európy a potrebujú, aby ich e, kvalifikácia bola uznaná na úrovni EU. To je tiež súčasť e, Skills Agenda. Ďakujem za tieto odpovede. Vážení kolegovia, teraz e, ideme ďalej. Ten e, ďalší bod nášho programu bol odložený na neskôr. Týmto sa dostávame k poslednému bodu dnešného zasadnutia a to je prezentácia štúdie, ktorá bola vypracovaná na žiadosť Libe a týka sa možnosti legálnej migrácie ako prvok celostného prístupu, celostného prístupu k migrácii. Ehm, profesorka, eh, profesor Ivan Martin z Centra pre migračnú politiku, Centra Roberta Šumana pre um, pokročilé štúdie Európskeho univerzitného inštitútu z, z Florencie. Čiže pán Martin nám predstaví túto štúdiu a potom o nej otvoríme diskusiu. Máte na to približne 15 minút. Ďakujem za slovo. Takže poďakovať Európskom parlamentu a výboru RIBE za to, že nás pozvali naše Centrum pre migračnú politiku, aby sme vypracovali túto štúdiu ohľadom nových legislatívnych mechanizmov súvislosti s pracovnou politikou v Európskej únii. Takže tá štúdia bola ukončená v septembri 2015, ale naďalej z veľkej časti je aktuálna. Predovšetkým dnes, po tom, čo som si vypočul komisára Avramopulosa, ktorý predstavil nový balíček o legálnej migrácii, okrem iného legislatívne opatrení, ktoré navrhuje Európska komisia, alebo navrhla 7. júna. No a tuto, v tejto štúdii sa hovorí o základných možnostiach pre pracovnú a migračnú politiku Európskej únie. V prezentácii vidíte 6 kapitol, ktorým sa venujeme. Stručných prejdem a ku každej sa stručne vyjadrím. Takže prečo potrebujeme E, európsku e, migračnú a pracovnú politiku na európskej úrovni. už pretože e, sa presúvame smerom k nejakému pracovnému trhu, napriek tomu, že sú tam ešte určité prekažky, je rozdrobený na 28 pracovných trhov, tak európska politika je v podstate nástrojom tohto budúceho európskeho jednotného pracovného trhu. A súčasné dôkazy a poznatky z akademickej oblasti aj z inštitucionálnej oblasti ohľadom nedostatku pracovnej síly a potreby pracovnej migrácii do Európskej únie vedú k tomu, že e, moje dovoci myslí, že nám chyba pracovná sila, kvalifikovaná aj nekvalifikovaná. No po tretie, potrebujeme, teda je to uh, kritickú revíziu rôznych nástrojov v právnom rámci pre pracovnú uh, migráciu. Nuž, máme tu taký chybajúci článok tejto politiky a to je voľný pohyb Európskej únii príslušníkov tretich krajín, ktorí sú tu legálne, takže toto právo oni potrebujú mať. Štvrtá kapitola, to je dopad európskej pracovnej migračnej politiky a pracovná alebo integrácia na pracovný trh imigrantov. Tuto sa to takmer neskúmalo z tých dôvodov, ktoré som hovoril, že tá politika je veľmi fragmentovaná, právomoci sú predovšetkým ruke členských štátov. Po piaté sme sa snažili vyjadriť k otázke, či Európska migračná agenda, ktorá bola publikovaná v maj 2015, príslušným spôsobom reaguje na európske potreby v oblasti pracovnej migrácie. Stručná odpovede nie. No a na záver sme robili takú rýchlu ale relatívne technickú analýzu 12 možných mechanizmov eh, migračnej a eh, pracovnej politiky Európskej únie. Takže teraz tu pár záverov, ktoré sú relevantné tejto správy. Poprvé, aktuálna situácia, reforma smernice o eh, modrej karte, Takže naľavo máte štyri veľké návrhy v súvislosti s reformou smernice o modrých kartách, ktoré sme navrhovali v rámci štúdie. No a napravo potom máte už reformy, ktoré boli implementované v návrhu, alebo ktoré boli súčasťou návrhu komisie zo 7. júna. My navrhujeme jednotnú modrú kartu pre všetkých, ktorá by ktorá všetkým dala prístup na európsky pracovný trh zatiaľ sa nezašlo tak ďalej, ale urči, tak ďaleko, ale určite príde jednotný regulačný rámec pre modrú kartu pre príslušníkov tretich krajín, ktorí sú vysoko kvalifikovaní. Po druhé sme hovorili, že napriek tomu, že komisia sa tým zaoberala touto tézou, tak sme Mm, tak zatiaľ nie sme svedkami dobrej spolupráce európskych a vnútroštátnych orgánov v súvislosti s modrou kartou, takže Európska komisia sa, e, alebo hodla europeizovať túto politiku modrej karty. Po tretie, si myslíme, že náklady na modrú kartu boli prílišné preto, aby bola atraktívna pre zamestnávateľov, aj pre členské štáty a ešte aj pre potenciálnych migrantov, posledných príjemcov. A tuto taktiež sa, zre, pretože sa tam zredukovali, zredukoval aj prach, e, v súvislosti teda, alebo platový prach. No a E, toto teda neodôvodňalo, toto príslišné, prílišné náklady. No a ďalej je to otázka e, zjednotenia alebo zlučenia rodiny. Musí byť umožnené jednoduchšie sa presunúť do iného členského štátu. To bolo teraz stanovené v rámci návrhu tejto novej smernice. No vo všeobecnosti myslím si, že táto reforma je dobrá, uberá sa dobrým smerom a ja som taktiež členom skupiny expertov pre legálnu migráciu. Zblízka sledujeme celý tento proces. Myslím si, že tento proces je celkom vyčerpávajúci. No a myslím si, že tento návrh obsahuje mnohé prvky, o ktorých sa diskutovalo aj v rámci verejnej konzultácie, aj v rámci skupiny expertov. Podľa mňa sú tu tri hlavné problémy. Poprvé, modrá karta sa udeluje iba na základe buď pracovnej ponuky alebo už pracovnej zmluvy. Toto je problém, pretože v podstate toto nahráva len nadnárodným spoločnostiam, ktoré môžu si hľadať e, príslušnú pracovnú sílu v zahraničí. Malé stredné podniky toto nemôžu robiť. Neexistuje tu žiadny mechanizmus, aby títo potenciálni migranti prišli týmto malým a stredným podnikom. Takže tá podnik, ten podnik si musí hľadať sám sám si rekrutovať takto medzinárodne tieto osoby. Po druhé sa to obmedzuje na vysoko kvalifikovaných pracovníkov. V podstate toto je hlavný princíp modrej karty, ale ako vidíme, nestačí to. No a po tretie, sa to nedáva prístup týmto osobám do celej Európskej únie. Naďalej existuje 28 rôznych modrých kariet, kde je síce jednotný regulačný rámec, ale E, zatiaľ 28 alebo vlastne 25 modrých kariet, pretože tri krajiny sa nezúčastňujú na tomto systéme. No a štvrtý problém je ten, že je to len zatiaľ návrh a ešte uvidíme, ako sa toho chopia členské štáty, ako sa k tomu vyjadri rada. A je tu riziko, ako sa stalo napríklad v roku 2001, keď prišiel prvý návrh komisie ohľadom integrovanej smernice o hospodárskej migrácii, túto, tento návrh rada v podstate neschválila. Napriek teda tým dobrým úmyslom. Okrem modrej karty Môžeme sa pozrieť ešte v rámci diskusie na to detailnejšie, takže sa mi tu zdajú byť zásadné tri otázky. Poprvé, do akej miery európska migračná agenda, alebo to, čo s nej zatiaľ poznáme, do aké míry toto reaguje na európske potreby pracovnej migrácie. Ja si myslím, že nereaguje dostatočne, to je krátka odpoveď. A poprvé je to preto, že pracovnú migráciu nekvalifikovaných e, príslušníkov tretich krajín neberie do úvahy. No a keď sa pozrieme do, na našu štúdiu, tak my sme tam analyzovali situáciu v súvislosti so súčasnou potrebou e, pracovnej síly v Európskej únii a zistili sme, že naše najväčšie potreby sa nevzťahujú na vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ale na nekvalifikovaných pracovníkov. Takže môže, máme tu aj konkrétne číslo, Takže 12 z 20 problematicky obsaditeľných e, profesí v Európskej únii e, sú profesie nekvalifikované. Takže my v podstate toto modrou kartou reagujeme len na malú časť potrieb pracovného trhu. Po druhé, analýza potrieb e, pracovného trhu do budúcnosti nám dáva dôvod si myslieť, že dôležitú úlohu bude hrať e, pracovná migrácia, aby tieto potreby mohli byť uspokojené. A napriek tomu, čo dnes komisár Avramopoulos povedal, v návrhu komisie toto naďalej nie je ošetrené. Nehovorí sa o tom, aký bude len dlhodobý model, o ktorom komisár hovoril. My sa už chceme rozhodovať ohľadom tých prvkov, ale tie prvky ďalej nepoznáme, tie nové prvky. Takže je tu návrh refitu, chce sa teda revidovať celý rámec pre migračnú politiku, ale zatiaľ chýba nejaká všeobecná politická orientácia, vízia, aby sme zistili, aké sú vlastne naše presné ciele. Takže tuto je e, treba k tomu zaujať politické stanovisko. A ďalej je to aj právny dôvod, a síce, že to spadá do kompetencie členských štátov, oni si môžu sami rozhodnúť, aký objem osôb z tretich krajín poberú. No a my zatiaľ nemáme nový model e, legálnej migrácie, ktorý pán predseda Juncker tu v parlamente prislúbil, keď nastupoval do úradu. No a čo sa týka pracovnej politiky, a predovšetkým e, politiky v oblasti pracovnej migrácie nekvalifikovaných e, migrantov, nekvalifikovaných pracovníkov, tak tam sa hovorí predovšetkým o utečencoch. Hovoríme o tom, že je e, treba integrovať utečencov. Vypracujeme práve v našom centre momentálne štúdia na túto tému, dokonca sme už skoro aj dokončili. Ale netreba si to míliť s migračnou politikou. Takže tuto je to riziko, ktoré nám hrozí v súčasnom kontexte v Európe. Po štvrté, do akej miery e, teda sú na, ako vyzerajú naše odporúčania v rámci našej štúdie pre integrovanú e, migračnú politiku z pohľadu pracovného trhu. Aké sú potreby pracovného trhu? Po posledných návrhoch komisie tu máme naďalej paradox, ktorý je jasný, ktorý je uvedený v štúdii, že je tu potreba medzinárodnej pracovnej migrácie. Toto sa odvíja aj z demograf- od demografickej situácie v Európskej únii. Na druhej strane však nemáme príslušné integrované nástroje migračnej politiky. A toto vidíme v mnohých oblastiach, napríklad v inštitucionálnej oblasti. Tam je teda zaujímavé, že DG Home sa zaoberá e, pracovnou migráciou a nie je to e, generálne riaditeľstvo pre e, zamestnanosť, ale teda pre domáce záležitosti. Ja si myslím, že toto je veľmi e, významný fakt. V každom prípade v oblasti e, pracovnej migrácie a príslušných politík je taká situácia, že smerujeme k jednotnému pracovnému trhu v Európskej únii a chceme odstrániť hranice a naďalej sa čoraz viacej zlučujú a integrujú pracovné politiky. A druhá možnosť je ponechať si tých 28 e, zvláštnych pracovných trhov. No a Modrá karta, tá asi ťažko pritiahne medzinárodné talenty, ktoré Európa potrebuje, pretože nereaguje na štruktúrálne e, výzvy e, takým spôsobom ako Spojené štáty alebo Austrália alebo Spojené kráľovstvo, ktoré v podstate v tomto zmysle nie je súčasťou Európy. Máme tu hospodárske rozdiely, platové rozdiely medzi kvalifikovanými, nekvalifikovanými pracovníkmi, ďalej sú tu jazykové faktory, ďalej sú tu politické faktory napríklad teda rozdrobenosť pracovného trhu v Európskej únii, kde ne- neexistuje právo voľného pohybu pracovníkov, pokiaľ pochádzajú z tretich krajín a nachádzajú sa u nás legálne. Aby som nehovoril príliš dlho, tak na poslednej priesvitke vám tak zhrniem 12 rôznych možností našej politiky pracovnej migrácie, ktoré sú uvedené v našej štúdii. Poprvé je to sprostredkovávanie na pracovnom trhu. E, hovoríme tu o tých pracovníkoch, ktorí už sa nachádzajú v Európskej únii. E, tu si súvisí aj s plánom pracovnej integrácie, ktoré nedávno predstavila Európska komisia. Ďalej tu máme mechanizmy alebo e, kanály vstupu pre legálnych pracovníkov na trh Európskej únie a chceme aj navýšiť potenciálnu skupinu alebo zdroje takýchto pracovníkov Európskej únii. Takže chcem to len tak prejsť aby som nehovoril príliš dlho, myslím si, že jedna vec je dôležitá. Nemáme nadalej integrovaný informačný systém o pracovnom trhu. A to nehovorím o európskom pracovnom trhu, pretože naďalej sme závislí od agregácie informácií, ktoré pochádzajú z jednotlivých členských štátoch. Toto je veľmi dôležité a mňa zaujalo, že tri vyjadrenia v súvislosti s tým integračným plánom, ktorý predstavila Európska komisia, hovorili o téme poznatkov, štatistík a informácií. Pre mňa toto je ten neexistujúci článok e, tejto témy. No a v našom migračnom centre sme teraz ukončili štúdiu o podporných, podporných opatreniach pre integráciu na pracovného trhu, ktoré boli nedávno vytvorené. A taktiež sme hovorili ešte štúdii o žiadateľoch o azyl v členských štátoch. No a v podstate sme sa snažili zozbierať všetky informácie ohľadom toho, čo funguje, čo nefunguje a čo sa robí pre nápravu tých nefunkčných eh, aspektov. A Analyzovali sme situáciu v 9 členských štátoch, no a dospeli sme k určitým záverom. Už niekoľko týždňov táto štúdia je dostupná aj verejne, no ale nadalej zistujeme, že v podstate nič nevieme, nevie, nepoznáme profil alebo štruktúru, ako hovorila jedna poslenkyňa týchto migrantov, ktorí prichádzajú, predovšetkým teda tých um, re, e, utečencov, nepoznáme ich vzdelanie, nevieme, kde pracovali, aká bola pracovná kariéra, takže nevieme. A dokonca nemáme ani nejakú spoločnú víziu. No a ešte menej vieme o opatreniach, ktoré sú už zavedené, ktoré sa zavádzajú. No a v rámci akčného plánu pre integráciu v Európskej únii si myslím, že prichádza dobrá chvíľa preto, aby sme sa pokusili podporiť lepšiu generáciu informácií, pričom musíme brať do úvahy, tak ako podala Európska komisia, naše hlavné zdroje financovania pre tieto opatrenia. A myslím si, že sme prepasli šancu toto riešiť. A navrhuje sa tu nová Európska sieť pre integráciu. To si myslím, že by mohlo byť také embryo, taký zárodok, ktorý potom prinesie ďalšie informácie na túto tému. Ešte ďalšia dôležitá vec. Dve z tých možností, ktoré analizujeme, tam je model vyjadrenia záujmu alebo takého predbežného screeningu alebo predbežnej selekcie kandidátov pre prácu v Európskej únii. Nevieme, máme tu určité systémy, ktoré inde dobre fungujú, napríklad v Kanade, ale myslíme si, že v Európskej únii by to nefungovalo, pretože naš, v Európskej únii Máme sociálny štát, máme tu príslušnú európsku legislatívu a myslím si, že prebratie ich modelov by mohlo byť problematické. Takže je treba si vyvinúť náš systém, ktorý by sa orientoval viac na ponuku, tak aby to umožnilo kandidátom si hľadať prácu v členských štátoch Európskej únie, tak aby potom mohli pre eh, hľadanie práce získať napríklad krátkodobé vízum, aby takto flexibilnejšie mohli títo kandidáti reagovať na potreby európskeho pracovného trhu. Takže to je odo mňa všetko. Ďakujem, som vám teraz v dispozícii pre otázky. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Uh, Mrs. Zippel first. Thank you very much. I would like to... E, ďakujem. Ja, ja mám niekoľko otázok prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste zdôraznili, že v súvislosti s nelegálnou migráciou za prácou potrebujeme, teda, pardon, legálnou migráciou potrebujeme nielen vysoko kvalifikovaných um, eh, záujemcov o pracovné pozície, ale potrebujeme aj ľudí, ktorí by obsadili miesta vyžadujúce rôzne typy kvalifikácie v EÚ. Zároveň, aby sme sa vyhli nekalej súťaži s našimi vlastnými občanmi, Treba zabezpečiť, aby všetci to, tí, ktorí e, prichádzajú do zamestnania ako noví záujemci, mali rovnaké práva a rovnaké povinnosti. To je prvá podmienka. Po druhé, e, keď porovnáme našu situáciu so situáciou v Spojených štátoch, myslím si, že tá, toto porovnanie nie je celkom perové. My v Európskej únii sa pri najmenšom stačí, snažíme zabezpečiť dobrý systém sociálneho zabezpečenia, ktorý do istej miery v Spojených štátoch chýba, takže pre nich je ľahšie prijímať nových e, pracovníkov, než tomu je v Európskej únii. Dôvody sú známe prvom rade každý typ legálnej migrácie na trh práce by mal byť otvorený pre všetky stupne kvalifikácie. Nie som si istá, či môžeme v rámci prvého kroku súhlasiť s tým, že umožníme vstup na európsky trh práce vzhľadom na to, že podmienky v členských štátoch sa líšia, pokiaľ ide o potrebu ďalších pracovníkov, ale aj pokiaľ ide o niektoré ďalšie rámcové podmienky. Takže myslím si, že aby členské štáty odsúhlasili takýto systém, musíme v prvom rade posúdiť eh, situáciu medzi našimi vlastnými občanmi a zistiť, eh, aké typy kvalifikácií ktoré sú potrebné. Takisto musíme vedieť viac o žiadateľoch o azyl prichádzajúcich do našich krajín, akú majú kvalifikáciu, či by bolo možné ich začleniť e, do, našich, do nášho trhu práce a ďalej, aké typy kvalifikácií potrebujeme. Tu sa situácia značne líši medzi členskými štátmi aj medzi regiónmi. Preto je potrebné, aby sme urobili jeden um, medzikrok a to, aby migranti neprichádzali do celej Európskej únie, ale aby prichádzali na určité miesta. Napríklad, ak potrebuje uh, migrant nejakú pracovnú zmluvu, E, tak e, e, počuli sme, že to si môžu dovoliť iba veľké podniky. Nie je to celkom pravda, lebo niektoré členské štáty robia to, že aktívne vyhľadávajú v tretich krajinách záujemcov o prácu, ktorých by mohli potrebovať. A myslím si, že tu je potrebné získať viac informácií o možnostiach práce v jednotlivých e, členských štátoch a tieto informácie by sa mali poskytnúť potom tretím krajinám. Myslím si, že nie som si istá, či ste vo svojej štúdii skúmali aj to, či by bolo možné na tento účel prijať nejaké spoločné európske normy, alebo či je to úlohou jednotlivých členských štátov vzhľadom na veľké rozdiely. Skôr než pôjdeme ďalej v našej diskusii, chcela by som privítať niekoľkých navštivníkov, a to sú členovia Európskej migračnej siete. Hovorilo sa o nej v predchádzajúcich vystúpeniach. A teraz má slovo pani Spinelli. Ďakujem za túto prezentáciu. A musím zopakovať otázku, ktorú som už predtým položila komisii. Žiaľ, nedostala som na ňu odpoveď. Možno, že mi budete môcť e, vy odpovedať. Ide o prepojenie medzi migráciou, integráciou, sociálnym zabezpečením a pracovným právom. Dôvod, pre ktorý sa vás na to pýta, je, že e, ste hovorili o veľkých korporáciách, ktoré majú v tomto smere lepšiu situáciu ako malé a stredné podniky a môžu používať nízko kvalifikovaných pracovníkov. Vo svetle údajov, ktoré ste získali, sa pýtam, aký je váš názor na eh, pracovnú legislatívu v jednotlivých členských štátoch a znižovanie eh, štandardov. Eh, ako možno toto znižovanie štandardov zastaviť, pretože dochádza k tomu, že sa oslabujú práva pracovníkov, ktoré boli získané v Európskej únie napríklad v súvislosti so sociálnym zabezpečením. E, ja viem, že e, o pracovnom práve sa do veľkej, miere hovorí, do veľkej miery hovorilo v európskom semestri a takisto sa hovorilo o tom, že tu dochádza k rastúcemu počtu um, nestálych pracovných um, pomerov, prekerných um, zamestnaní a to je takisto jav, ktorému treba čeliť. Záverom by som chcela povedať a zopakovať to, čo hovoril kolega, že nie je celkom férové porovnávať situáciu v jednotlivých krajinách e, a porovnávať ju situáciu v Spojených štátoch, v Austrálii a podobne, pretože v týchto krajinách sa oslabujú v čoraz väčšej miere práva zamestnancov. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Ja som ocenila aj tú predchádzajúcu prácu, ktorú ste robili vo vašom centre. E, my sme v Estonsku dlhší čas riešili otázku integrácie ruských hovoriacich e, ľudí do pracovného trhu. V našej krajine aj v niektorých iných krajinách už existujú dlhodobé skúsenosti so začleňovaním štátnych príslušníkov tretich krajín do ich trhu práce. E, tieto e, skúsenosti vaše stredisko určite do istej miery využíva, ale my v súčasnosti a v kontexte e, súčasnej krízy hovoríme, že Ehm, ehm, a teda sa ehm, tvárime, ako keby to bola úplne nová situácia, pokiaľ ide o integráciu ľudí migrujúcich z iných krajín, ale my aj v rámci EÚ máme e, ľudí, ktorí migrujú z jednej krajiny do druhej. Ale tu sa kladie nejaká veľká deliaca čiara. Prečo si myslíte, že je tu takýto rozdiel? Tieto rozdielne toky staršie toky, e, novšie toky, ale e, vďaka týmto tokom sa vytvára skutočne nové prostredie na európskom trhu práce. Ehm, ako si myslíte, sa bude vyvíjať ehm, legislatíva e, v oblasti práce a aké by mohli byť najväčšie zmeny na európskom trhu práce, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, pracovné náklady, reguláciu pracovného trhu a podobne. Možno totiž povedať, že tu existuje také fragmentarizované vnímanie situácie a snaha zatvárať oči snaha presadzovať protekcionizmus na trhu práce. Táto je veľmi silná a niekedy mám pocit, že hoci hovoríme o spoločnom otvorenom trhu práce v Európe, skutočnosť je iná. Stačí sa pozrieť na Francúzsko a ďalšie krajiny. Takže ako si myslíte, sa bude vyvíjať európsky trh práce do 5 rokov napríklad? pani Veržia. Ďakujem. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za túto štúdiu, ako aj za vaše úprimné slova Myslím, že e, veci pomenovate e, veľmi jednoznačne a presne, čo si cením. Ja do veľkej miery zdieľam analýzu, ktorú ste urobili, predovšetkým e, pokiaľ ide o kritiku súčasnej politiky EÚ, konkrétne pokiaľ ide o príliš široký manévrovací priestor poskytnutý členským štátom, a takisto príjmanie politik, ktoré nezodpovedajú potrebám, tak napríklad modrá e, karta je veľmi dobrým príkladom, ale e, pokiaľ ide o e, voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ, tu máme rôzne štatistické údaje, predovšetkým kvalita- kvalitatívne, týkajúce sa potrieb. Toto však môže prispievať k nejakým e, falošným víziám alebo k obavám e, v skutočnosti e, sa obmedzujú legálne spôsoby migrácie za prácou. Neviem, či, ste, či to vaša analýza potvrdila, ale rada by som sa od vás dozvedela viac o zamieňaní si migrácie za pracov a príjmaním utečencov. E, prosím vás, aby ste to trocha rozvinuli. Všimla som si vo vašom vystúpení predovšetkým to, čo ste hovorili o cielenej regularizácii pobytu migrantov. Toto považujem za veľmi dôležité z hľadiska nesúladu medzi e, politickou realitou v Európe a e, potrebami Európy. Tu mám na mysli predovšetkým Francúzsko, kde sa migrácia do veľkej miery uskutočňuje formou zjednocovania rodín. Je potrebné, e, a, a vo Francúzsku sa mnohé e, potreby trhu práce uspokojujú zamestnávaním E, osôb v nestálych typov zamestnania. To je škodlivé pre Európu a bola by som rada, keby ste mohli o tom niečo povedať. Takisto ste zdôraznili uznávanie diplomov. Toto je podľa mňa takisto dôležitá téma Hlavne z toho dôvodu, že kvalifikovaní e, migranti niekedy nemajú inú možnosť ako prijať e, zamestnanie, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii. Mohli by ste prosím o tom povedať niečo konkrétnejšie? Ďakujem pekne a teraz dostanete slovo. Vy nech sa páči, môžete odpovedať. Budem reagovať v angličtine. To je asi jazyk, ktorý tu všetci používajú. Takže pokiaľ ide o tie rozdiely, ktoré tu máme v migračnej politike a politike integrácie utečencov. A prvá vychádza z potrieb trhu práce a nie je tu nejaký priestor pre zohľadnenie ľudských práv. Iba tých, ktoré sú vlastne v legislatíve obsiahnuté krajine, kam títo utečenci prídu. Zasa legislatíva pre utečencov tá vychádza z inej stránky, sú tu medzinárodné dohody a takisto sa zohľadňujú ľudské práva a preto sa neodporúča zmiešavať tieto dve oblasti. Myslím, že vo viacerých ohľadoch to treba robiť. Uvediem príklad. Zdá sa, že každý je spokojný, vrátane komisie, ohľadne otvorenia tej možnosti modrej karty, pokiaľ ide o tých, ktorí by príjmali medzinárodnú ochranu, taký zručný, vzdelaný. To je síce pekné, ale zamyslel sa niekto nad tým, čo to vlastne znamená v praxi. To znamená, že krajiny ako Polsko, Estonsko, alebo Grécko, alebo Španielsko, ktoré nemajú dynamický trh práce pre vzdelaných zručných migrantov, jednoducho nebudú mať k dispozícii tých utečencov, ktorých by potrebovali. Pretože títo budú chcieť modrú kartu a dostať sa do Nemecka. Nemecko samozrejme bude rado, že bude môcť práve týchto veľmi zručných vzdelaných migrantov prijať. Utečenci vlastne budú hospodárskymi migrantami. Takže toto sa zdá byť síce veľmi racionálne, takýto prístup, ale môže to viesť k určitým rozdielom a problémom. Pokiaľ je to porovnanie Ameriky, USA a Európy, myslím, že ste ma zle pochopili. Ja súhlasím s tým, že sa nemôžu porovnať a to je vlastne moja hlavná obava, keď počúvam komisiu, že hlavná myšlienka do budúcnosti pokiaľ ide o právnu migráciu, legálnu migráciu do Európy, je vytvoriť predovšetkým nejaký prescreeningový mechanizmus, ktorý je podobný tomu v Kanade. V Kanade to percento ľudí, ktorí sú legálnymi migrantami, ktorí sú nadmerne kvalifikovaní na tú prácu, ktorú vykonávajú, tam je to počet vyšší ako v Európe, ale v Kanade a Spojených štátoch amerických vlastne sú není rozvinuté tak sociálne štáty pre cudzincov ako napríklad v Európe a nemajú ľudia inú možnosť iba pracovať. To znamená, väčšina z tých, ktorí by boli v Európe, by jednoducho nerobili, pretože by mohli požívať, vďaka Bohu, e, tieto sociálne dávky. Takže ten prvý bod, ktorý som chcel zdôrazniť, je, že musíme byť pozorní, keď porovnávame odlišné sociálne a právne pozadia, pokiaľ ide o implementáciu tých istých nástrojov. My v Európe máme veľa vzručených a vzdelaných ľudí, ktorí sú nezamestnaní, napríklad u nás v našej krajine. Je tá veľká miera nezamestnanosti, až 50 nezamestnaných mladých ľudí a 30 vzdelaných absolventov vysokých škôl. To sú nezamestnaní ľudia. A riziko, že toto chceme takto copy-paste z Kanady prebrať k nám, to je riziko, že jednoducho absolventi z Tuniska, ktorí sú nezamestnaní v Tunisku, budú nezamestnaní potom aj u nás. Takže musíme dávať pozor na tieto aspekty. A ďalšia vec, potreba, aby sme boli opatrní v oblasti implementácie alebo umožnenia prístupu na trh práce občanom tretich krajín. Súhlasím. Nie je tu žiadny iný právny právna možnosť, pretože vlastne sú to členské štáty, ktoré majú kompetenciu na vytvorenie objemu prijatých ľudí, občanov z tretich krajín. Takže toto je v podstate postupný proces, tak to bude vyzerať, nie je tu, nie, nie je tu žiadne iné právne riešenie, ale zároveň členské štáty akceptovali prístup na trh všetkých iných občanov členských krajín, to znamená zo všetkých 27 členských štátov, bez toho, že by sme vedeli, aké sú ich profily, bez toho, aké sú tu korešpondencie a to sa takisto má týkať aj tých občanov tretich krajín, to má určitý hospodársky význam a teraz nadviažem na to, čo ste spomenuli. Jeden z poslancov, ktorý sa to spýtal, išlo o preuznávanie vzdelania. Myslím si, že preuznávanie vzdelania v Európskej únii vychádza hlavne z toho, že ste európsky občan. To je súčasť európskeho občanstva, nevychádza to z nejakého hospodárskeho dôvodnenia. A to vedie k tomu, že občania tretich krajín, ktorí majú vlastné vzdelanie, môže to uznať jeden štát, ale nemusí to uznať druhý členský štát. Alebo čo je jednoducho neuveriteľné, je, že ja ako Španiel, ak by som bol mal Španielsko na London School of Economics, tak musí byť automaticky uznané vo všetkých ostatných členských krajinách. Nie automaticky, ale mám právo, aby toto vzdelanie bolo uznané, nostrifikované. A ak má občan z tretej krajiny to isté vzdelanie v Londýne, tak nemá toto právo. Má ten istý titul a to jednoducho nemá hospodársky význam. A toto vytvára dodatočné zaťaženie pre občanov tretich krajín veľmi dobre vzdelaných, a takýmto spôsobom jednoducho si premyslia, či prídu do Európy. A majú pravdu. Buď preto, že teda sú veľmi vzdelaní a jednoducho idú inde, alebo nemajú inú možnosť. Takto to jednoducho funguje v praxi. A otázka malých a stredných podnikov. Súhlasím, že sú spôsoby, ako sa dá obísť tento problém, áno, ale pracoval som dlho, pokiaľ ide o migráciu zamestnancov v teréne, tak vidím, aké ťažké je nájsť riešenie pre túto problematiku, pretože je skutočne veľmi ťažké čokoľvek, čo neza, neprinesie kandidáta pre zamestnancov, vlastne znevýhodňuje malé a stredné, stredné podniky. A potom vlastne musia zohrať aj úrady práce svoju úlohu. Ale nevidel som ešte nič v oblasti medzinárodných riešení zo strany komisie. Pred pár rokmi sme tu mali diskusie na úrovni výborov v rámci Európskej únie o rozšírení e- systému EURES, pokiaľ ide o hľadanie pracovných príležitostí, aby sa to rozšírilo selektívne aj na tretie krajiny. Máme spoluprácu o mobilite aj s tretimi krajinami. Kedykoľvek sa táto problematika načrtne, tak členské štáty povedia, že toto nechceme. Opäť, toto je jednoducho indikátor, že nerozvíjame migračnú politiku v oblasti práce v rámci tých víziev, ktoré sú pred nami. Rozvíjame iba politiku na všetkých iných úrovniach, ale nie v tej oblasti pracovnej. Či už ide o krátkodobé ciele, pokiaľ ide o voľby, to je síce legitímne, ale z hospodárskeho hľadiska to neprináša význam. A pokiaľ ide o otázku vzťahu medzi migráciou, integráciou a blahobytu. Spôsob, ako túto otázku prednášate, jednoducho e, môže začať dvojhodinovú diskusiu, pretože to je komplikovaná otázka, ale poviem to jasnejšie, nadviažem na poslednú otázku. Myslím, že jediný spôsob, ako zastaviť alebo zničiť, zastaviť vlastne tie, prost, tie prekážky, ktoré tu máme, jednoducho pripraviť sa na tieto výzvy. Dôvod, prečo ho uvádzate, že tu nie je európsky pracovný trh, je, že jednoducho nemáte európsky, európsku plácu a trh je stanovený práve spoločnou plácou a nemáte ani spoločné štandardy pre prácu, takže ešte bude trvať dlho, pokým sa to rozvinie pokiaľ ide o spoločnú cenu, tak jednoducho áno, rozhodli sme sa v rámci euro, že stanovíme euro predtým, než harmonizujeme podmienky práce v jednotlivých členských štátoch a teraz by tu mala byť nejaká hospodárska revolúcia na to, aby sa to vôbec podarilo. Takže v tomto ohľade Európa nikdy nebude mať jednotný trh. Ale aspoň teda pokiaľ ide o štandardy práce, tak tam sú podmienky a voľný pohyb zamestnancov, nielen pokiaľ ide o občanov európskych krajín, ale aj pokiaľ ide o občanov tretich krajín, ktoré majú právo a legálne sú teda na území členských štátov. Myslím, že to je celkom jasný trend a jasná potreba, nielen pokiaľ ide o migráciu práce, ale pokiaľ ide o všeobecný rozmer ochrany výdobytkov sociálneho štátu. No, že to nechcem rozvinúť, že to nemôžem rozvinúť do detajlov, ale nemáme čas. A pokiaľ ide o integráciu občanov tretich krajín, preskúmali sme všetky dôkazy, tak ako to vysvetlila eh, literatúra, odborné knihy a ako sa to potom praktizuje v jednotlivých krajinách. Švedsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, a tam bolo spomenuté Rakúsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko, takže to sú tie krajiny, Estonsko tam nebolo, samozrejme Spojené kráľovstvo. Naše závery sú také, že integrácia utečencov na pracovnom trhu je komplexnou problematikou, je to veľmi náročné. Nejde tu iba o nejakú mechanickú otázku preuznávania zručnosti, ale takisto ide tu aj určité stimuly. To je kľúčové, to je celkom jasné. Žiadna krajina po, žiadna krajina nenašla filozof, kameň filozofov, pokiaľ ide o vyriešenie tejto problematiky. Ak sa pozrieme napríklad na politiku Švédska v tejto oblasti, tak sa zmenila viackrát. Stále sa tu, prednos, stále sa tu hľadajú riešenia. Integračné programy, potom dobrovoľný základ platforma a nič nefungovalo. Utečenci sa na, prirodzene integrujú do pracovného trhu, ale pom, pomalšie ako migranti a oveľa pomalšie ako obyvateľia tej danej krajiny, to je úplne jasné a jednoducho to takto aj zostane. A preto si myslím, že potrebujeme integračnú politiku pre utečencov, ale takisto potrebujeme aj ambicioznejšiu migračnú politiku, ktorá bude reagovať na potreby pracovného trhu a to sa nikdy nedá dosiahnuť v rámci tej integračnej politiky utečencov. Takže iba aby som zodpovedal tie vaše otázky, máme veľa pozornosti, ktorú venujeme tomu, čo sa robilo v Dánsku, Švédsku. Dánsko to už robí roky, Nemecko to robí v posledných rokoch. Nevidím tu nejako zlepšujúcu sa situáciu, pretože to je nedostatok informácií, nedostatok systematickej analýzy postupov a politik a podporných opatrení a takisto tu je aj nedostatok toho všetkých hráčov, predovšetkým európskych a národných, že by sa systematicky zbierali údaje, analyzovali a potom vyvádzali z toho nejaké závery. Takže je tu viacero iniciatív, ale skôr také spontánne sú tie reakcie. a pokiaľ ide o regularizáciu. Aby sme to povedali na rovinu, hospodárske argumenty za touto možnosťou, pokiaľ ide o migračnú politiku v oblasti práce, znamená, že regulárne migranti majú prácu, legálni migranti, to preto, že ich potrebujeme. A na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme robiť dva kroky zaslať inšpektorov práce, aby urobili všetko preto, aby dodržiavali základné pracovné podmienky. A druhá je, že ich treba urobiť všetko preto, aby boli regulárne, regulárne legálne na našom území. A z týchto dôvodov, pokiaľ hovoríme o tej nekalej hospodárskej súťaži, pokiaľ ide o nekvalifikovaných, nevzdelaných, za občanov, ktorí sú nezamestnaní, tak to jednoducho je taký stimul, ktorý môže celkom dobre fungovať. Fungovalo to u nás, ja si pamätám z roku 2005 Španielsko, bolo veľmi kritizované a teším sa, že môžem povedať niečo pekné o migračnej politike Španielska. Španielsko bolo veľmi kritizované za regularizáciu 800 tisíc neregulárnych zamestnancov a teraz jednoducho sa to považuje za úspech. A integrovali sa samozrejme, keď prišla kríza, tak tu boli veľké miery nezamestnanosti, ale to je súčasť takisto pracovného trhu a nevidel som, že by po tejto regularizácii tá kríza, čo navodila, že by tu bol nejaký nejaké väčšie napätia ohľadne migrácie v alebo nejakých iných európskych krajinách. Takže by som nechcel povedať, že v tomto ohľade to bola taká veľmi zlá politika. To je všetko. Ak snáď ešte nejaká otázka, ktorú som nezodpovedal, nech sa páči. Ďakujeme, pán Martin. Ďakujeme za vaše reakcie. Ďakujeme za vašu prácu. Náš program sme vyčerpali. Končím zasadnutie a budeme pokračovať zajtra ráno o 9. Ďakujem. Dovidenia. And interest. Thank you. Interpretation yes. was a hard work today.